Okay, ladies and gentlemen, I think it's necessary that we start because Dámy a páni, ja myslím, že je potrebné, aby sme sa pustili do práce, pretože tí, ktorí sú na čas, nemôžu niesť zodpovednosť za tých, ktorí prichádzajú neskôr. Das ist aber der ne? Ja. Ja, ich habe schon mal Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir setzen unsere Sitzung fort. Kolegyne, kolegovia, pokračujeme teda našou, našej schôdzi. Máme tu bod číslo 23. To, že je to 23, to nie je dôležité, ale po veľkom hlasovaní dnes sa opätovne budeme venovať odborným otázkam. Máme tu dnes veľmi významných hostí, ktorí nám poskytnú dôležité informácie. A pevne verím, že ešte nejaké kolegyne, kolegovia k nám prídu. Najprv sa budeme zaoberať záverečnou správou Európskeho fóra pre výskum bezpečnosti a inovácie a chcel by som tu srdečne privítať predsedu Esrifu pána Mate. A slnečne srdečne vás vítam. Chcel by som tu privítať aj zástupcu komisie. To je dobré, že ste prítomní. Môžeme sa na tému pozerať z obidvoch strán bez nejakých príprav. Pán Mate, máte slovo. Nech sa páči. Mogoče najprej dve, tri besede v mojem jeziku. Eh, lepo pozdravljeni. Eh. Možno, že by som v úvode mohol prehovoriť po slovinsky, takže ďakujem, pán predseda, za tento stručný úvod. Veľa vážení poslanci výboru ITRE, naozaj je pre mňa veľkou, pre mňa veľkou čo, cťou môcť sa vám prihovoriť v mene ESRIFu a môcť vám odprezentovať to, čo sme spravili doteraz. Máme mm, materiály, ktoré si môžete neskôr prečítať a ak dovolíte, tak teraz budem pokračovať po anglicky. Podľa mňa to bude lepšie. Práca SRIFu zahrania zhruba 40, pardon, 64 e, plenárnych členov z 31 krajín, vrátane nezávislých zástupcov priemyslu, verejných, súkromných konečných užívateľov, e, výskumných zariadení, univerzity, ako aj mimovládok a európskych agentúr. Máme viac ako 600 expertov, ktorí podporujú prácu SRIFu prostredníctvom 11 pracovných skupín. To je naozaj jedinečná činnosť ešte aj dnes v Európe. Pracujeme počas dvoch e, rokov a čo sme stihli? Mm, zaoberáme sa bezpečnostnými otázkami a chceme prispieť k bezpečnejšej, bezpečnejšej Európe. A čo to znamená? Znamená to nájsť e, spôsob, ako užitočnejšie využiť všetky zdroje pre inovácie a výskum, a za, zároveň chceme e, tieto výsledky zapracovať do priemyselných e, výrobkov. Takže takto môžeme uzavrieť kruh s koncovými užívateľmi. Priemysel musí poskytnúť najlepšie technické zariadenia pre lepšiu bezpečnosť. Prostredníctvom e, našej práce sa chceme dopracovať k odpovediam v oblasti inovácií, výskumu, priemyslu. Uh, a to takým spôsobom, aby boli rešpektované naše hodnoty. Naša spoločnosť naozaj závisí od technológií a infraštruktúr, ako napríklad e, elektrické siete, internet, verejná doprava, letectvo, telekomunikácie a tak ďalej. S malým úsilím je dosť e, relatívne jednoduché narušiť infraštruktúry, od ktorých e, naozaj závisíme v našom každodennom živote a zároveň nemôžeme ignorovať jednotlivé faktory, ktoré vplývajú na našu bezpečnosť e, zvonku. Snažíme sa zodpovedať všetky tieto otázky a ešte mnohé ďalšie. A naše odpovede sú formou kľúčových odkazov, odporúčaní a e, Európskej agendy pre e, výskum bezpečnosti a inovácií ESRIA. ESRIF identifikoval viaceré oblasti kľúčových e, kapacít a výskumných potrieb a zaradili sme ich do piatich spoločenstiev. Prvé spoločenstvo bezpečnostný cyklus na prevenciu, ochranu, prípravu, odpoveď a obnovu. Zameriavame sa na bezpečnosť osôb, e, občianskú pripravenosť a e, riadenie kríz. Druhé spoločenstvo e, sa zaoberá opatreniami proti rôznym spôsobom útoku ako napríklad zaoberanie sa špecifickými známymi a možnými budúcimi rizikami Zaoberám sa ehm, možnými e, konvenčnými ako aj nekonvenčnými útokmi. Tretie spoločenstvo e, sa e, zameriava na zabezpečenie mimoriadne dôležitých infraštruktúr, napríklad energetických, dopravných, ako aj ďalších Eh, infraštruktúr a ide o to zabezpečiť eh, výrobné eh, schopnosti v Európe. Štvrté spoločenstvo ide o zabezpečenie identity, prístupu a pohybu osôb a tovarov. Zameriame sa hlavne na bezpečnosť hraníc a na riadenie bezpečnosti identity. A piate spoločenstvo to je vlastne také prierezové uľahčovanie v rôznych oblastiach, ktoré nás e, zaujímajú a zameriame sa aj na Európsky e, vesmírny e, program. Ale táto agenda nemôže byť implementovaná bez vedúcich princípov a tie sme naformulovali do štyrich štyroch hlavných odkazov. Posilniť bezpečnosť spoločnosti, to znamená mať európske spoločenské hodnoty a individuálnu alebo slobodu jednotlivcov. Nemôžeme sa úplne ochrániť e, proti všetkým možným e, známym a neznámym hrozbám, ale potrebujeme naozaj mať e, silnú ochranu proti niektorým jasným hrozbám. Taktiež musíme pripraviť našu spoločnosť na to, aby bola schopná čeliť zatiaľ neznámym hrozbám. A verejnosť chápe, že nemôžeme byť pripravení na všetko, ale naozaj by bolo nepriateľné, Keby sme neboli pripravení rýchle a e, účinne sa e, spamätať za akýchkoľvek okolností, takže ide o akúsi e, odolnosť spoločnosti. A kľúčom pre takúto odolnosť je vybudovať vybudovanie dôvery medzi verejnosťou a vládnymi inštitúciami. Na odolnosť kritických infraštruktúr potrebujeme interoperabilitu a nové technológie e, musia byť vyvíjane systematickým prístupom, postupom v celej Európe. Odolnosť e, kľúčových organizácií musí byť zabezpečená prostredníctvom operatívnej interoperability vzdelávania a verejného a, pardon, e, a ďalšieho odborného vzdelávania Musíme zvyšovať povedomie e, občanov a musíme mať dobrú komunikáciu e, na témy bezpečnosti a tu zohrávajú dôležitú úlohu aj média. Európa má veľké priemyselné kapacity a e, veľké znalosti, ale je to dosť roztrieštené. Spoločné úsilie a výskum a snaha nájsť odpovede na európsku bezpečnosť e, musí ísť ruka v ruke s európskou priemyselnou politikou. Takáto priemyselná politika musí podporovať inovácie a zároveň bezpečnosť musí byť zapracovaná čím skôr pri vypracovávaní e, systémov. Na záver našej správy máme odporúčania na dosiahnutie e, lepších výsledkov a zahrňajú odporúčania tieto body spoločné európske e, schopnosti, nové politické iniciatívy, integrovaný prístup k bezpečnosti, e, celosvetový rozmer a budúcnosť bezpečnostného výskumu. A dovolte, aby som sa pozastavil iba pri jednom našom hlavnom e, odporúčaní. ESRIF, ESRIF odporúča, aby EÚ naďalej rozvíjala bezpečnostné programy s cieľom e, dosiahnuť alebo mať rozpočet jedna, e, v objeme 1 miliardy eur. A e, národné programy by mali odzrkadľovať tie, tieto ambície. A ešte hlavné závery SRIFu. Máte aj štvorstranný súhrn, ale samotná správa je naozaj úplnejšia zhruba 40, na 40 stranách sa hovorí o tom, čo som vám tu stručne naznačil. Je tam stručný prehľad našich činností a potom v druhej časti máme zhruba 250 strán z 11 pracovných skupín. Každá pracovná skupina má svoju časť a vnútri máte naozaj veľmi e, veľa podrobností o výskume a o našom programe je tam aj e, cestná, cestovná mapa a budúca matica e, výskumných priorít. Dámy a páni, na záver by som chcel povedať, že ESRIF sa snaží nájsť e, úplné odpovede na veľmi zložité otázky. My si myslíme, že vďaka tejto správe sme poskytli niekoľko odpovedí politikom na rôznych úrovniach parlamente, na komisii, na rade, ale aj e, priemyselnému odvetviu v Európe a hlavne v záujme rozhodnutí, ktoré musíme prijať na národnej úrovni. Dúfam, že si našu správu prečítate a dúfam, že tam naozaj nájdete väčšinu odpovedí na otázky, ktoré ste si kládli. Ďakujem pekne za pozornosť. Äh, Hat mich ganz, ganz herzlich. Ďakujem pekne. Ak súhlasíte, tak by sme dali ešte slovo komisii, aby sme najprv získali takéto informácie. Je tu... Pravdepodobne pán Weisenberger tu není. Nie. Ale je tu iný zástupca komisie. Je to vedúci oddelenia pre výskum a Dávam slovo, aby ste zaujali krátko stanovisko. Thank you very much, Mr. Chair. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcel zdôrazniť, že e, naše oznámenie sa týka e, viacerých oblastí. My sme s týmto oznámením prišli krátko po správe SRIFu a zapojení boli DG Enterprise a GLS, takže určite e, nebudem hovoriť o všetkých tých témach, o ktorých hovoril e, zástupca SRIFu, ale niekoľko pripomienok úvodom. Naozaj si cením veľmi užitočnú prácu SRIFu, pretože pritiahli pozornosť komisie, ale aj celej EÚ na e, viaceré nové výskumné oblasti. A naozaj to bolo veľmi dobré, pretože teraz sme už v treťom roku implementácie 7. rámcového programa, programu pri, pre výskum napriek tomu, že zatiaľ je úspešný iba jeden program z piatich, ale napriek tomu sme radi, že sa môžeme pustiť do nových výskumných oblastí. Takže najskôr sa chcem vyjadriť k prístupu v oblasti výskumu a e, dve veci vyplývajú zo správy SRIFu. Jasne, poprvé je treba skombinovať technológie s spoločenským rozmerom a taktiež etickým pohľadom. Toto je čím ďalej tým dôležitejšie. Aj keď sa pozrieme do tlače, e, tak potom sú tu témy, ktoré sa týkajú celotelových skénerov alebo e, sledovania osôb. Potom druhá pripomienka. My naozaj sa chceme predržať odporúčaní ESRIFu, čo sa týka priemyselných politík. V tejto oblasti e, sa s takýmito politikami ešte nezačalo, e, pretože sú tu predbežné myšlienky, ale e, ten sektor ako taký zatiaľ ešte neexistuje. Takže máme predbežné skúmania Chceme v tom pokračovať a e, naozaj potom by sme chceli zvýšiť aj konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. Takže sklbiť e, priemyselný a spoločenský rozmer možno, že na prvý pohľad e, vyzerá zložito a javí sa ako protiklad, ale my si myslíme, že sú aj etické štandardy pre technické štandardy a ak to skombinujeme a ak pôjdeme nad rámec jednoduchých štandardov a pustíme sa do zložitejšej oblasti e, označovania, čo nie je úplne nová myšlienka, tak potom európsky priemysel a hospodárstvo by mohlo byť oveľa konkurencieschopnejšie. Ale to je len začiatok rozpravy a e, teším sa na jej pokračovanie. Určite vaše pripomienky budú cenným prínosom. Ďakujem pekne, teraz by som chcel dať slovo kolegom. Ako prvý vystúpi Christian Eiler. Zunächst möchte ich mich bei den Kollegen äh, bedanken. Sie Najprv by som sa chcel poďakovať kolegom za vyjadrenie dôvery. Ja som mohol ako zastupca parlamentu e, sledovať tento vývoj a v posledných rokoch som sa mohol zúčastniť každého zasadania ESRIFu. A podľa mňa je veľmi dobré, že parlament je zastúpený v ESRIFe. Na úvod by som sa chcel poďakovať. Chcel by som sa poďakovať predsedovi, pánovi Mate. Pre to bolo zlo- veľmi zložité, lebo prevzal ten celý proces, keď už bol rozbehnutý a prevzal to teda v etape, kde to bolo skutočne veľký projekt, kde bolo množstvo expertov, e, zástupcov verejného sektoru, mm, vedy, polície a tak ďalej. Takže bolo to, bola to veľmi zložitá fáza a prevziať to niekde uprostred, ale dobre to ukončiť. Preto musím povedať, že skutočne ste vykonali veľmi dobrú prácu. Po druhé by som sa chcel poďakovať komisii. Aj ona bola odvážna. Nie vždy je komisia taká otvorená, čo sa týka procesu diskusie. Samozrejme, keď je tam 600 osobností z celej Európy, a ich požiadate o pomoc a dva roky prebieha ten proces, dostanete rozličné odpovede. A myslím si, že skutočne komisia vykonala veľmi dobrú prácu, lebo táto správa SRIFu poskytuje určitý výhľad, čo sa týka bezpečnostnej štruktúry Európy. Nie je to len popis aktuálnej situácie, ale je to aj určitý výhľad na obdobie 20 rokov. A tretí, tretia téma, relevantnosť Viem, že mnohí kolegovia, ktorí po obede tu sedia, si povedia, že na teraz príde ďalšia pomerne zložitá správa. A ja by som chcel na základe pár čísel prezentovať, aká je relevantná táto téma. Bezpečnosť nie je výskum bezpečnosti, ale, bez, ale ide tu o bezpečnosť pre európsky priemysel, kde ide napríklad o tie dva výpadky elektrín, ktoré sme mali v posledných 4 rokoch v Európe. Toto bolo, bolo pravdepodobne naj, najväčšie poškodenie nášho hospodárstva posledných 30 rokoch. Vypadli tu dve vedenia elektrického prúdu a polovica Európy nemala elektrinu. My sme zistili, že síce sme vytvorili vnútorný trh pre elektrickú energiu, že tu máme interkonektivitu, ale veľmi málo vieme o infraštruktúre v Európe. To znamená, že čo sa týka bezpečnosti, toto je skutočne niečo veľmi relevantné, nie je to žiadna exotická téma, ale je to trvalo udržateľná téma, ktorá je dôležitá pre naše hospodárstvo. A ja tu nehovorím vôbec o terorizme, ja tu hovorím o dvoch prípadoch um, narušenia elektrického vedenia, ktoré spôsobili veľké hospodárske škody. Po druhé, hovoríme tu o trhu. Komisia spomínala tému výskumu a to je spojené s, aj s priemyselnou politikou. Civilný bezpečnostný trh rastie každoročne o 20 To znamená, že v priebehu pár rokov sme mali pôvodne trh s objemom 2, 2 miliardy eur a teraz máme významný nárast. Máme tu teda trh pre safety and security a tento trh rastie a to celosvetovo. To znamená, že dôležitá je otázka bezpečnosti, výskumu bezpečnosti. To znamená, že nie je to iba otázka akademická, ale je to kon- konkrétna otázka, ktorá sa týka aj nášho hospodárstva. A ďalší bod, ak budeme voči sebe úprimní, tak musíme povedať, že výskum, výskum bezpečnosti je určitá anomália v rámci výskumného programu v Európy. Komisia a rada diskutovali o architektúre bezpečnosti v Európe a nepodarilo sa, sa dosiahnuť politickú zhodu, ale tvrdilo sa, že musíme mať veľký výskumný program. Vtedy sa stanovil rozpočet vo výške 30 miliónov eur, potom sa navýšil na 1,4 miliardy a to bol parlament, ktorý zabezpečil tie peniaze, lebo rada to chcela krátiť a bol to potom parlament, ktorý si tak povedať zvinútil že sa poskytlo 1,4 miliardy. Čo to znamená konkrétne? V týchto dňoch rada zverejnila oznámenie, ktoré prvýkrát smeruje k európskej bezpečnostnej štruktúre. A preto správa ESRIF je veľmi dôležitá pre parlament. Sú tu mnohé výpovede, mnohé nástroje, mnohé scenáre do budúcnosti. S týmto môžeme pracovať a môžeme posúdiť, či pri tých politických diskusiách o európskej bezpečnostnej architektúre. Mm, potom môžeme posúdiť, či rada a komisia sa rozhodnú ísť eh, nejakým smerom, respektíve ktorým. Správe ESRIF sa musí najprv popísať, že aké sú vlastne tie centrálne bezpečnostné témy Európy a z toho sa potom môže odvodiť to, kam má smerovať výskum. A tento zoznam, tento katalóg je jedinečný bolo to teda 600 inštitúcií, 600 expertov z mnohých členských štátov. Bol to veľmi dlhý a zložitý proces. Určite tam boli isté nedostatky. Ale prvýkrát máme niečo v ruke a máme tu teda politické kritéria, máme tu, máme tu určité vedecké scenáre a môžeme s tým pracovať. Táto správa je podstatne viac ako iba taký vedecký náhľad na budúcnosť. Prišlo to v dobrom čase, lebo práve sa začína diskutovať o európskej bezpečnostnej štruktúre a čo sa týka tých dopadov na hospodárskú politiku, tak je tu aj aktuálna otázka, že aké sú bezpečné vlastne spoločenské štruktúry v Európe. A sú tu určité výpovede, ktoré sme doteraz nemali. A to spektrum tém je skutočne veľmi široké. Skutočne si myslím, že bol najlepšie si prečítať aspoň to zhrnutie. A musím povedať, že je mi ľúto, že je to v dispozícii iba v angličtine a vo francúzštine a očakávam, že komisia minimálne dá preložiť tú, to zhrnutie do nemčiny, prípadne taliančiny. Ja by som chcel poprosiť kolegov, aby k tomu nepristupovali ako nejakej vedeckej téme, ale je to téma, ktorou sa budeme zaoberať dlho do budúcnosti. A ešte jeden záver. Komisia už povedala, že nové zmluvy znamenajú nové úlohy v oblasti výskumu. Správa ESRIF sa zaoberá aj tou otázkou, aké to ohraničenie k otázkam obrany ako my sa chránime pred e, katastrofami alebo štátmi, ktorí sa dostali do problémov. V budúcnosti sme to riešili tak, že sme vraveli, že sme veľmi flexibilní pri týchto témach. A to, že komisia teraz pripravuje spraviť aj výskum v oblasti obrany, tak Doteraz nevládol koncenzus v tomto parlamente, preto by sme sa mali, by sme sa mali zamyslieť nad tým, či správa SRIF SRIFu vlastne neposkytuje praktické odpovede na všetky oblasti. A potom je tu aj principiálna otázka, či by sme to nemohli trošku odčleniť a potom ísť cestou aj výskumu v oblasti obrany. Ale ja hovorím, že radšej buďme obozretní. Ďakujem pekne a teraz pani Riera Madurel. Muchas gracias, señor presidente. Yo muy... Ďakujem, pán predseda. Stručne. V mene mojej politickej skupiny by som chcela povedať pánovi Mate, že naozaj sme radi, že prišiel medzi nás a podelil sa o tú zaujímavú správu, aj o tie vysvetlenia o práci jeho organizácie. Bezpečnosť je mimoriadne dôležitou oblasťou. Je to prioritná oblasť rámcového programu aj e, z hľadiska spolupráce. Je to oblasť, ktorá priamo vplýva na život občanov. Povedali ste, že my všetci chceme bezpečnejšiu EÚ. Ale na druhej strane je to jedna z najmenej známych oblastí, o ktorej sa najmenej diskutuje. A preto sa vám chcem naozaj poďakovať za vašu prítomnosť. Po vás vystúpili s veľmi zaujímavými príspevkami aj moji kolegovia. Výskum je hlavným, eh, hlavnou za, oblasťou záujmu ESRIFu. Eh, Dovolte, aby som povedala následovné. Ako užívateľia 7. rámcového programu by som sa vás chcela opýtať na váš názor, ako funguje tento 7. E, rámcový program. Tak ako správne povedal zástupca komisie, my sme teraz e, zhruba v polovici obdobia a preto treba pristúpiť k takémuto hodnoteniu. A vaše podnety by mohli byť veľmi zaujímavé z hľadiska prípravy nadchádzajúceho rámcového programu. Takže pán Matej, čo by ste vy zmenili, čo by ste zlepšili? Ganz herzlichen Dank, Frau Kollegin. Ďakujeme, a pani kolegyňa Cizlej. Asi tiež navrhnete, že, že začnete e, v Slovinčine. To je môj prvý návrh. Áno, odpovedá pani Cizlej. A myslím to vážne. Najprv by som obom našom, našim hostom poďakovala za prezentáciu, predovšetkým pánu Matem. Je naozaj úžasné vypočuť si e, tu niekoho hovoriť v slovinčine v tomto výbore. Predovšetkým, ak ide o takú dôležitú osobu, keďže ide o našeho bývalého ministra obrany. Táto prezentácia bola veľmi dôležitá Čítala som len zhrnutie a mám len veľmi dve všeobecné otázky vzhľadom na toto. Do dnešného okamžiku sme mali množstvo e, programov, ktoré boli spustené ešte v minulom funkčnom období. Snažíme sa zistiť teraz, ako tieto programy e, sú zapracované do jednotlivých úrovní. E, Je tu obrovský rozdiel medzi implementáciou týchto programov veľký rozdiel v množstve skupín, e, ktoré participujú na týchto programoch. A to nie je dobré, pretože Európe musíme umožniť, aby sa rozvíjala homogénne, nie dvoma rýchlosťami. Občania vo všetkých krajinách EÚ musia mať rovnaký prístup a tak by som rada počula, aké sú vaše odporúčania. Ako by sme mohli výskum v oblasti bezpečnosti zrovnoprávniť pre všetkých e, občanov EÚ? Ako môžeme zapojiť všetkých občanov do týchto programov? Ďalšia otázka. Verím, že určité štandardy týkajúce sa ochrany údajov treba zohľadniť v tomto bezpečnostnom výskume. Vieme, že tento výskum je dobrou bázou pre posilnenú konkurencieschopnosť našeho priemyslu. A preto by som rada počula váš názor na to, čo je najlepší postup na transponovanie týchto skúseností do verejnej sféry. Herr Correra de Campos. Pán Correra de Campos. Obrigado, senhor Presidente. Eh, queria agradecer Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa chcem poďakovať pánovi Mate za veľmi zaujímavé vystúpenie a chcem sa poďakovať aj za súhrn, ktorý nám poskytol, kde, a v ktorom sú odzrkadlené hlavné línie e, z tejto oblasti bezpečnosti, a ktoré tvoria jadro činnosti ESRIFu. Ak dovolíte, mám niekoľko otázok. Poprvé, kto definuje tie hlavné hrozby? Pýtam sa, či sú zapojené aj nejaké iné orgány komisie, teda zodpovedný za štvrtý pilier, alebo či samotné fórum identifikuje nové hrozby, nové rizika samozrejme s cieľom neskôr bojovať proti tejto novej hrozbe. A potom ešte veľmi praktická otázka na vás. Všetci dobre vieme, že využívanie satelitov v kontexte s telefón, eh, mobilnými telefónmi eh, predstavujú hrozbu pre eh, súkromie a inštitúcie jednotlivých členských krajín niekedy majú právo počúvať naše súkromné rozhovory, ale niektoré technológie umožňujú počúvať vlastne rozhovory aj bez povolenia. a existujú aj mm, akési e, mikrofóny, ktoré na diálku umožňujú počúvať rozhovory. Ja sa pýtam, či podľa vás je toto hrozba pre osobné slobody a mali by sme sa znepokojovať? pretože nejde iba o technologický problém. Musia existovať aj technologické protiopatrenia. Angelika Nibler. Ďakujem, pán predseda. Najprv sa chcem ospravedlniť za neskorší príchod. Prepačte, pán Mate, a takisto zastupca komisie. Mám pragmatickú otázku. Viete, že v posledných týždňoch s Spojenými štátmi e, diskutujeme intenzívne o dohode SWIFT a v konečnom dôsledku sme ten, túto dohodu zamietli. A v súvislosti s touto rozpravou sa objavila viackrát otázka, či že e, teda my v Európe si nemôžeme dovoliť to, čo si môžu dovoliť Američania so svojím prístupom na belgické servere, a moja pragmatická otázka, možno sa ani nedá takto ľahko zodpovedať, je možné a čo by to stálo, aký objem je možný, aká námaha by bola potrebná, vybudovať v Európe systém, ktorý by bol porovnateľný ako ten americký s cieľom e, brániť sa terorizmu a tak ďalej. Posledná otázka, pán Enšu. Mulțumesc. Mulțumim pentru prezentarea făcută. Ďakujem pekne a ďakujem vám za prezentáciu. Myslím si, že toto fórum vykonáva veľmi dôležitú e, činnosť. Eu aș avea... Máme tak možnosť dozvedieť sa viac e, o aktivitách vašeho fóra a rád by som e, v krátkosti komentoval nasledovné a tiež položil otázku. Ako informujete inštitúcie a členské krajiny o výsledkoch vašich aktivít? A akým prostriedkom, akou metódou e, aktualizujete e, alebo informujete ich o implementácii v členských krajinách v otázkach bezpečnosti. Tiež potom by som sa rád spýtal na čosi, čo súvisí s mojou krajinou, Rumunskom. Za posledné obdobie ste realizovali rôzne štúdie a otázka znie, robili ste aj štúdie o možnosti predpovedať e, zemetrasenie? pretože zasiahlo nás v posledných rokoch viacero zemetrasení u nás v Rumunsku a sme v veľmi kritickej oblasti. E, Udialo sa teda niečo v tejto oblasti a potom ešte, kde môžeme nájsť e, plnú verziu, kompletnú verziu tejto správy, je web stránka, kde si to môžeme naštudovať. Môžete nám to poskytnúť? Kolega van Nistelrooy. Pán kolega van Nistelrooy. Ďakujem, pán predseda, a ďakujem vám e, za informácie. Mám zo pár otázok. Keď si pozrieme situáciu v európskych krajinách, otázka znie, kde existuje veľký záujem o túto tému. Ktorá krajina e, e, je, na, tak povediac, tým, tým centrálnym miestom je to veľmi všeobecná téma, ale sú regióny a inštitúcie, univerzity, kde e, je osobitný, osobitný záujem. Ktoré štáty e, sú tými takými? Kde sú tí e, úžasní odborníci, ktorí v budúcnosti môžu do produkcie uviesť nápady inovačné. Druhá otázka. Internet. digitálne e, obsahy, digitálne procesy, digitálna agenda, portfólio, e, ktoré je zastúpené aj ako rezort teraz v komisii. Môžete k tomu čo si povedať? Ja o tom nemám celkom presný obraz. Sme predsa všetci závislí o e, internetu. Kto je ale za tými hlavnými ovládačmi, hlavnými serv- servermi? Kde môže čosi uh, čosi zlyhať, kde môže dojsť k podvodom. Pán kolega Mesároš. Mhm. Ďakujem, pán predseda. Vám, pán Matej, ďakujem za tento veľmi zaujímavý prejav. A ciele a vízie, ktoré ste naznačili, sú úžasne dôležité. Mám veľmi konkrétnu otázku. Menovite, aké prvky, e, oznam, oznamovacie prvky používate v tomto výskume, pretože je to osobitný typ výskumu. Dá sa tu realizovať e, zásadný e, výskum, základný výskum, napríklad modelizácia, simulácie na internete, alebo vychádza tento výskum z vedeckých hypotéz a z možných riešení týchto hypotéz. Na záver ešte krátka otázka e, kolegyne Heller. Kolegu Hellera. Kristian, chcel si sa ešte e, niečo spýtať? Ehm, ich habe noch eine ganz konkrete Frage. Konkrétnu otázku. Videli sme, že ESRIF e, vypracoval množstvo odporúčaní. A ako si komisia predstavuje ďalšiu implementáciu tejto správy? Bude tu Európska bezpečnostná architektúra, ktorá sa tu formuluje. FP8, výskumný prog- program 8. E, ale otázka znie, zostane to len tak niekde ležať, alebo tie závery, ktoré boli prijaté, budú, nasledo- budú aj implementované. To je moja otázka komisii. Aké, ak, akú implementáciu zamýšľate? A potom ešte k otázke pána Nistelroja. Doplňujúca téma. Máme množstvo problémov, otázok tu v parlamente. Všetci hovoríme o bezpečnosti e, výpočtových systémov, hovoríme o e, internetovej kriminalite, hovoríme o, na tom o konferenciách, kom, dokonca e, predseda Barroso vytvoril na toto osobitný pilier Európska agentúra pre bezpečnosť internetu ENISA má sídlo v Heraklóne na Kréte. 7 miliónový rozpočet e, stačí len na to, aby sa zaplatil personál, možno jeden, dva projekty urobia za rok a odpovedajú na otázky občanov. Otázka znie, či takáto štruktúra, ktorú sme sami vytvorili, by sa buď nedala spojazniť do nejakého operatívnejšieho štádia, alebo je teda potom vlastne na nič. Nemôže byť predsa prípustné, aby sme mali agentúru, pozor, nechcem tým napadať členskú krajinu, ale ENISA nemá vlastne ani len internetové prepojenie, ktoré by mohlo e, prijať také množstvo dát, aby ste ten, túto správu, ktorú tu dnes preberáme, mohli vôbec z Bruselu im zas, zaslať. Taký je stav veci. Hovoríme tu o bezpečnosti e, výpočtových technológií, prezentujeme zo široka, aké sú problémy, bavíme sa o Swifte a tak ďalej. Máme na to Európsku agentúru, je, máme ju na jednom z greckých ostrovov, dali sme im 7 miliónov eur, aby si vyplatili personál, nemajú napojenie na internet a on, riaditeľ tejto agentúry, potrebuje 8 e, hodín na to, aby sa dostal do, do Bruselu, nemôže si totiž zvoliť ktorúkoľvek leteckú spoločnosť môže letieť len vybranými. Ak je teda toto európska odpoveď na eh, internetovú kriminalitu a bezpečnosť, nož neviem. Máte vy v komisii nejaké odhady, ako by mohol, bolo možné využiť lepšie a ďalej rozvíjať túto agentúru? Ďakujem. Za prvé kolo otázok, nech sa páči, pán Mate, máte slovo na odpovede. Hvala lípa. Um... Ehm, vaša kolegica. Ďakujem. Kolegyňa Jordan Sizel mi správne pripomenula, že pochádzam z malej členskej krajiny, takže preto budem možno hovoriť po slovinsky prvom rade sa chcem ospravedlniť za to, že moja správa neobsahovala viac podrobností, ktoré by e, zodpovedali mnohé vaše otázky, ale musím povedať, že čas, ktorý sme mali na prípravu tejto prvej prezentácie, bol obmedzený. Musím vám povedať, že ESRIF vo svojej podstate ne, ne, neuskutočňoval výskum ako, ako taký. My sme iba spojili všetky členské krajiny všetky európske agentúry, ktoré pracujú v oblasti bezpečnosti. Aj pán Eller bol členom ESRIFu a taktiež boli zapojení zástupcovia komisie, podniky, výskumné zariadenia z celej Európy. Takže všetci títo sa spojili v Esrife. Čiže 64 členov Esrifu, ako som už povedal, ktorí primali rozhodnutia a to výlučne e, konsenzom. My sme sa teda snažili nájsť e, konsenzuálne odpovede a konečná správa je taktiež výsledkom konsenzu. Mali sme 11 pracovných skupín, ktoré sa zaoberali mnohými témami a najvýraznejšia pridaná hodnota činnosti ESRIFu spočíva v tom, že naša činnosť sa nezamerala výlučne na technické riešenia, čo sa týka bezpečnosti letísk, hraníc, dopravy a tak ďalej. Nie, teraz sme prvýkrát prišli e, k záveru, že by sme sa mali zaoberať aj otázkami, ktoré súvisia so sociológiou, teda to, čo my nazývame ako asi odolnosť spoločnosti. Aby sme tu odhalili synergie, ale žiadnym spôsobom nejde o to, aby sme návrhy, ktoré predkladáme vám, komisii, rade aj členským krajinám, na to, aby ste mali hotové odpovede. Nie, my vám chceme poskytnúť informácie o rôznych oblastiach a vy sa potom môžete politicky rozhodnúť. My nehovoríme iba o terorizme, aj keď je to téma, o ktorej mnohí často hovoríme, My hovoríme o veľmi dôležitých bezpečnostných otázkach e, a mnohí z vás na to poukázali, napríklad koľko škôd e, spôsobili výpadky elektriny. E, mnohé dôležité infraštruktúry neboli dostatočne zabezpečené a to sa musí zmeniť. Týka sa to aj internetu. Toto je všetko súčasťou nášho životného štandardu v Európe. Je to štandardný spôsob komunikácie. Uh, v Európskej únii. A my sa snažíme vyhodnotiť, e, čo treba spraviť okamžite, čo v nadchádzajúcich 5-10 rokoch a čo by bol ešte dlhodobejší cieľ na nadchádzajúcich 15-20 rokov. A my máme jasnú maticu, ktorá pre všetkých 95 e, oblastí poukazuje na priority. A tieto priority e, sme nezabezpečili, nezadefinovali iba na základe vstupov priemyslu, ale aj na základe reakcií mimovládok, verejnosti a ďalších. To je dôležité, pretože takýmto spôsobom sme naozaj e, vytvorili synergie, ktoré nám umožnili dopracovať sa k potrebným odpovediam. Samozrejme, že my by sme pre budúce výskumné činnosti chceli, aby boli lepšie e, rozložené v celej Európskej únii to je potrebné. Ale ESRIF a komisia sami o sebe nemôžu e, vytvoriť e, výskumné inštitúcie všade. Nie, my musíme prepojiť menšie inštitúcie s väčšími. A myslím, že prostredníctvom parlamentu môžeme aj lepšie e, zabezpečiť financie. Máme mnoho malých tímov, ktorý, e, ktoré majú e, obrovský potenciál v špecifických oblastiach, ale nedarí sa nám tento potenciál naplno využívať. Táto správa podľa mňa je východiskom, ktoré jasne poukazuje na to, ako by sme mohli lepšie príjmať rozhodnutia, ako by sme mohli lepšie využívať finančné prostriedky v oblasti e, výskumu v budúcnosti. Na základe zložitých e, diskusí ktoré sme za dva roky e, viedli, sme dospeli k záveru, že sa potrebujeme zamerať, pokiaľ ide o financovanie, na ochranu nášho obyvateľstva. Ale samozrejme nejde o to, aby sme nejakým spôsobom e, ohrozovali osobnú integritu, o ktorú nám ide v Európskej únii. V žiadnom prípade sme neprekročili túto líniu. Ani keď e, išlo o to dať e, do váhy bezpečnosť a osobnú slobodu. Technické riešenia musia vytvoriť takú situáciu, aby naše európske štandardy neboli nejakým spôsobom ohrozené, pošliapavané technológiou, ktorú používame. Potom tu bola otázka, či sú nejaké krajiny, ktoré sú pioniermi alebo ktoré spoločnosti tu zohrávajú najdôležitejšiu úlohu. A ja musím povedať, že všetky činnosti vlastne sú na alebo sú rovnako dôležité. Nejde o to, či je to obrovská nadnárodná spoločnosť alebo e, malý výskumný inštitút. A ja som sa snažil ubezpečiť o tom, že všetky e, postupy, ktoré sú aj odzrkadlené v správe, vždy boli podložené dobrými argumentami a išlo aj o to zahrnúť všetky tri zložky trojuholníka. Priemysel, koneční užívateľia a výskum. Takže ako som už viackrát povedal, na tomto základe vy, politici, budete schopní príjmať politické rozhodnutia o tom, kam naše peniaze, peniaze európskych daňovníkov majú byť nasmerované, aby bola lepšia bezpečnosť. Nebola mi síce táto otázka priamo položená, ale napriek tomu by som sa k tomu chcel vyjadriť. Nedávno sa intenzívne diskutovalo na túto tému, či e, budeme zvýhodňovať výskum v oblasti obrany Musím povedať, že odpoveď je nie. My potrebujeme e, viac peňazí pre výskum v oblasti občianskej bezpečnosti a e, životne dôležitej infraštruktúry. A potom máme ešte mnohé interné témy, ktorým sa musíme venovať. A musíme sa zamerať na tzv. technológiu, ktorá sa dá využívať dvojakým spôsobom čiže na bezpečnostné aj obranné ciele. A čo sa týka 8. rámcového programu, programu, myslím, že e, externý rozmer musí byť lepšie zapracovaný do 8. rámcového programa, programu. A my sme sa e, zhodli na tom, že súčasné zariadenie nie je také, aby bolo možné optimálne použitie. Uvidím jeden príklad. Tie obrovské lesné požiare v južnej Európe mm, v posledných rokoch no, boli použité mnohé helikoptéry e, našou, našimi armádami. Boli vyvinuté obrovské prostriedky ale problém bol v tom, že piloti helikopter nie sú školení na e, boj proti požiarom. neboli schopní komunikovať s požiarníkmi, ktorí boli e, prítomní v teréne. V Grécku boli dve helikoptéry, ktoré ani nevzlietli, pretože nebola vôbec možná komunikácia medzi požiarníkmi v teréne, v teréne a pilotmi. Takto sa nedá pracovať. Preto potrebujeme také zariadenie, ktoré nám všetkým umožní v kritických chvíľach, v každodennom živote, nielen v prípade požiarov, ale aj v prípade e, zemetrásení, konať. Takéto situácie sa môžu vyskytnúť v Európe. Preto potrebujeme také zariadenie, ktoré naozaj umožní komunikáciu. A to je naozaj tá oblasť, ktorej by sme mali venovať najviac prostriedkov v budúcnosti. A preto chcem povedať vám aj e, tým, ktorí rozhodujú, že musíme vhodne využívať naše prostriedky. Aj vojenské zásahy e, mimo EÚ vlastne ani nie sú e, vojenskými, možno jedn, jedn, jeden alebo dva takéto zásahy, ale inak sú to skôr občianské E, zásahy a oni potrebujú bezpečnostné zariadenie, ktoré je vhodné na takýto typ e, práce. Nemáme dostatok napríklad policajtov, ktorých by sme mohli vysielať do zahraničia, pretože potrebujeme samozrejme mať aj nejakých v Európe, keby došlo k nejakej e, kritickej situácii. A v EÚ máme podľa mňa mm, veľký problém, pretože náš priemysel je e, roztrieštený. Mm, my navzájom si konkurujeme a potom je tu ešte aj e, celosvetová konkurencia, napríklad americká, ktorá postupuje veľmi organizovane. Takže my musíme spojiť e, náš priemysel na to, aby sme naozaj mohli konkurovať tým, ktorí vyrábajú takéto zariadenie e, inde vo svete a potom sa nám to snažia predať. A musíme toto všetko e, založiť na tom, aby náš životný štandard nebol nejako ohrozovaný. Ďakujem pekne. Teraz by som chcel ešte využiť minúty, pár minút, ktoré máme v dispozícii. Chcel by som dať slovo zástupcovi komisie, lebo bolo pár otázok položených aj vám. Nech sa páči. Thank you, Mr. Chair. Um, uh, I would like to very... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel veľmi rýchlo objasniť pár vecí, ktoré sa týkajú 7. a 8. rámcového programu. Je to program, ktorý funguje na základe toho, že uchádzači uh, pošlú žiadosť a potom sa stanovia priority, ktoré budú podporené. Sú to priority, ktoré určuje komisia a opierame sa tu o, o expertízu také organizácie ako napríklad SRIF. Čo sa týka otázky, či to je čisto akademické, alebo či to je orientované viac aj na aplikáciu, tak boli určité časti, ktoré boli akademicky orientované. To je pravda. Čo sa týka tej bezpečnostnej témy, tak to bolo skôr zameranie na uplatnenie v praxi. A niektoré výsledky sa podarilo šíriť ešte predtým, ako sa ukončil samotný projekt. Toto bolo podľa mňa úspešné. My sa snažíme uľahčiť šírenie výsledkov čo ale konec koncov nie je našou úlohou, nie je to úlohou komisie, je to úloha verejnosti, ako aj príslušných národných orgánov v Európe. My sa snažíme podporiť zapojenie konečných užívateľov bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Ide to aj o tých konečných užívateľov, ktorých úlohou je zachraňovať životy a posilňovať verejn- bezpečnosť pre verejnosť snažíme sa zamerať sa na týchto užívateľov a snažíme sa dosiahnuť ešte lepšie výsledky. Toto všetko si samozrejme vyžaduje aj inovácia. Bola to položená otázka, kde sa nachádzajú tieto inovácie. Tak môžu pochádzať z veľkých priemyselných podnikov, ale aj z menších. Téma bezpečnosti, toho sa zaoberáme zhruba 3 roky a sa tu dosahli veľmi dobré výsledky, ktoré poukazujú na zapojenosť malých a stredných podnikov. Boli to určité prahy, práve hodnoty a my sa snažíme tu zadefinovať presnú úlohu malých a stredných podnikov v tejto oblasti. Teraz by som krátko chcel reagovať na tú otázku, ktorá sa týkala toho, čo robí komisia v oblasti implementácií výsledkov. Dovolte, aby som povedal, že toto je výskumný program, to znamená, že tie výsledky patria celej Európe. A čo sa týka implementácií politík, toto nie je tak otázka bezpečnosti, ako toho skôr výskumného programu. Tu sú e, príslušné štátne orgány, ako aj generálne riaditeľstva. A dôležité je, aby sa tie technológie e, implementovali správnym spôsobom, by sa rešpektovali práva na súkromie. Boli tu určité návrhy SRIFu, aby sme sa zamerali trošku viac na externú dimenziu, ako aj etickú dimenziu výskumu. A na záver by som chcel trošku poupraviť to, čo povedal pán Eiler. Vy ste povedali, že komisia požiadala o prípravné kroky ohľadne e, výskumu vlasti bezpečnosti. Musím povedať, že nebolo to úplne tak, nie je to návrh komisie a to bolo všetko. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Mate, ešte chcel niečo doplniť? Ďakujem pekne, skutočne, iba stručne. Chcel by som povedať, že táto správa neskončí niekde v nejakej zásuvke. Bola využitá pre štokholmský program a zaoberá sa ňou aj DG Enterprise a tí, ktorí majú záujem o našu prácu, tak môžete dostať plnú verziu tejto správy. A okrem toho je k dispozícii na internetovej stránke SRIFu. Takže ak máte záujem, môžem vám, môžem vám kľudne poslať túto správu aby ste mali dispozícii všetky údaje. Ďakujem pekne za informácie, ďakujem pekne aj za tie podnety. Podľa mňa to bolo to najdôležitejšie, aby sme poukázali na túto tému. Chcem sa vám srdečne poďakovať, prajem vám šťastnú cestu domov a dostávame sa k ďalšiemu vodu. liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich... Äh, Kolegyne, kolegovia, dostávame sa ďalšiemu bodu a chcel by som tu pri, e, privítať pána Martina Šurmanca, ktorý je z Európskeho inovačného a technologického inštitútu EIT. On už tu bol medzi nami a nás informoval o tom, ako pracujú doteraz. Medzičasom sa to posunulo trošku ďalej. A ja som už mal tú možnosť byť informovaní a tí členovia nášho výberu, ktorí majú záujem o túto tému, by som bol rád, keby sme dostali ďalšie informácie. Srdečná vďaka, pán Schurman, že ste prišli medzi nás. Ďakujem pekne za vašu ochotu. Sem prísť medzi nás a máte slovo. Dámy a páni, som veľmi rád, že som mohol prísť opäť medzi vás a to, čo vidíte už na prvej stránke, ja by som chcel sa venovať tomu, čo bolo vlastne tou myšlienkou za EIT a ako sme sa snažili naplniť tie veci. Potom by som sa chcel zamerať na to, čo sa ešte nepodarilo a chcel by som aj vám prezentovať určitý výhľad. Nebudem hovoriť príliš dlho, možno to bude 20 minút, aby sme mali dosť času potom na diskusiu. Myslím si, že tá samotná diskusia je dôležitejšia ako prezentácia. Myslím si, že to, čo je najdôležitejšie a čo by som mal zopakovať, čo sa týka minulosti, je, že naša práca tak čo sa týka EIT, tak sa táto práca rozbieha a my sa zaoberáme tým vedomostným trojuholníkom ako takým. Myslím si, že to je nutné opätovne zdôrazniť. Prečo sa zaoberáme týmto trojuholníkom? Prečo je tu na tejto stránke? To je veľmi jednoduché. Sú to, vidíme tu všetky relevantné časti toho trojuholníka. Toto všetko môže viesť k inováciám, vytvoreniu podnikov a týmto sa zaoberá EIT. Toto nie, nie ide o nejaké veľké financovanie, nie je to o nejaké programy. My sa primárne zameriavame na to, že sa snažíme my sa nezameriavame na, na nejaké vytváranie nových produktov. My sa pozeráme na situáciu ako celkovo a dôležité je zdôrazniť aj, že to, čo je jadrom toho trojuholníka, že vy keď chcete byť úspešní, podnikaní. Často sa o tom hovorí a ide tu o podnikanie. To je ten prvok, ktorý spája všetky tieto časti, ale je to určitá hnacia sila. A mali by sme takto identifikovať a uvidíte na ďalšej stránke, že to aj robíme. My sa snažíme implementovať naše výsledky v príslušných komunitách. Keď si pozriete, ak, aké sú inovácie v Európe, aká je tam inovačná aktivita, tak vidíme, že musíme dosiahnuť naše ciele a musíme vykonať ďalšie kroky. Jedna vec súvisí s tým, aby sme mali viac kapacít v Európe, Mali sme tu Lisabonské ciele, kde išlo o 3 HDP. Nepodarilo sa nám to dosiahnuť. Častokrát sa hovorí o tých 3 a ja by som povedal, ako, že ako predseda EIT mm, to bolo by dobré dosiahnutie 3 lebo to je skutočne zásadné. Ale to nepostačuje. Myslím si, že sú tu ďalšie prvky, a už som to v časti spomínal, že musíme tak povedať integrovať tento vedomostný trojuholník a niekto by sa pýtal, že prečo, prečo by sme to mali takto robiť. Ako som už spomínal, inovácie musia byť súčasťou celej tej z tej reťaze, toho reťazca. A niekedy hovoríme, že veda vedie k inováciám. To samozrejme závisí od vášho názoru, ale podľa mňa to nie až tak, až tak aktuálne, lebo podľa mňa inovácie je podstatne viac ako iba veda a výskum. Takže dôležité je tá integrácia toho vedomostného trojuholníka, potom je to ďalší prvok, ktorý by som chcel spomenúť, a spraviť to takým robustným spôsobom. Keď hovoríte o inovácii, keď hovoríte o podnikoch, tak jedna vec, ktorá je dôležitá v tejto súvislosti, je určité líderstvo, a ja som to už predtým spomínal, musí mať veľmi jasné líderstvo a to, čo sme doteraz robili, je, že my sa snažíme poskytnúť to líderstvo tým inovačným komunitám. Takže my tu integrujeme ten vedomostný trojuholník, potrebujeme nové inovácie a in- nové inovačné modely, ktoré budú snad inšpirovať ďalších. A môžem zopakovať to, čo som už povedal. Stále mnohí ľudia si myslia, že tu ide o, iba o vedu, ale to vôbec nie je pravda. Sú tu, inovácie sú v rozličných oblastiach a inovácie sa môžu dokonca aj kopírovať. Takže potom som spomínal, som už podnikanie, to je veľmi dôležité. A dámy a páni, dnes v našej spoločnosti sa zaoberáme s vedcami, inžiniermi, sme s nimi v kontakte. Týchto obdivujeme, ale obdivujeme aj podnikateľov v našej spoločnosti, pochybujem. A preto si myslím, že by sa malo niečo spraviť v tejto oblasti. Preto podnikanie je dôležité aj v oblasti vyššieho vzdelávania. Aké sú tie komunity, oni musia byť vysoko integrované, kreatívne. Dôležité je tu mať tematické partnerstvá. Tí partnery budú kľúčoví aktéry v tom, v tom vedomostnom trojuholníku. Sú tam rozdielne témy pre jednotlivé štáty v Európe. A toto vôbec nie je jednoduchá vec čo sa týka dosiahnutia cieľov. A potom ďalšia vec, ktorú musíme spraviť a ktorá bola kritizovaná, je kolokácia. Kolokácia pre mňa znamená, že zabezpečíte tie hlavné časti inovácie a že ich spojíte. Keď sa to spojí v jednom centre, to znamená, že vedomosti by sa potom mohli by mohli sa s ľuďmi, by mohli spolu smerovať inováciám. Znamená, že dôležité je zabezpečiť presun diskusí a toto nie je nič, čo by Európa vynašla. Tu sú lídrami USA a niektoré iné štáty a oni toto robia už dlhšiu dobu. Toto je zložité pre nás, je to skutočnou výzvou. Už som spomínal niektoré zásadné body, ako je líderstvo. Toto pre nás je to jadro celého úsilia. Ak máte 20 partnerov a poviete o jednom, že on bude šéf a že to bude celé viesť a že vytvoríte z toho e, určitý právnický subjekt, to vôbec nie je jednoduché. Potrebujete mať určitý biznis plán, takže musíte tu mať určité ciele a musíte sa skutočne zamerať aj na ten návrat, na tú návratnosť. Znamená, že tu nejde o nejaký vstup, nejde o to, koľko peňazí miniete. To, čo sa týka EIT, to sa netýka tých vstupov, ale výstupov, práve to, čo z toho získame. A pevne verím, že o pár rokov sa môžeme zavrieť touto otázkou. Už som tu spomínal podnikanie, že to je kľúčové tu v parlamente by som chcel povedať, že my spravíme všetko, čo bude v našich silách. To znamená, že nemáme radi, keď sa zaoberáme niečím, čo sa hovorí, že no, možno by to bolo dobré, ale asi to bude ťažko realizovateľné, alebo najprv to preskutujeme. Nie, my sa to snažíme spraviť a vy potom posúdiť, či to bolo dobré. To je kľúčové. A potom ďalšia vec je, že my sa snažíme, aby všetko bolo čo najjednoduchšie, a to znamená, že je tu určité riziko, ktoré pevne verím, že dokážeme kontrolovať. Teraz to zameranie je na tri témy. To je klíma, udržateľná energia a budúcnosť ICT, IKT. A my sme už v decembri sa zamerali na tieto veci Pevne verím, že to bol transparentný proces, kde eh, eh, riadiaci orgán sa rozhodol na základe jasných kritérií a takto sme vybrali tie kritéria. Dovolte, aby som sa zameral na to, čo, sa, čo budeme robiť v tejto oblasti. Táto pracovná skupina Climate Kick sa zameria na tri oblasti na štyri oblasti. Budeme posudzovať klimatické zmeny, budú diskutovať a zamerajú sa na mestá, ktoré budú produkovať nízke emisie, potom pôjde o, o vodohospodárstvo, potom tu budú kolokačné centra v Európe, to som už časti spomínal ale ešte sa k tomu neskôr vrátim. Londýn, Zürich, Berlín a aglomeračné oblasti, Randstad a tak ďalej. A potom, čo je zaujímavé, je tu aj určitá definícia regionálnych inovačných centier. A ako vidíte, sa nachádzajú v celej Európe. Tuto vidíme tie kolokačné centrá, to sa týka tej skupiny Climate Kick, sú tie regionálne inovačné centrá. Ten prístup, celkový prístup sa zameriava na to, že chce, chcú riadiť tieto aktivity, sa zameriavajú na určité čiastkové ciele to ich cel, toho, toho celkového cieľa a oni takto môžu dosahovať výsledky. Nechcem dlho hovoriť o nejakých príkladoch, ale máme tu jeden príklad, ktorý sa týka systémov, ktoré produkujú, neprodukujú emisie CO2. Na tomto príklade vidíme, že je dôležité aby tam boli zapojené podniky. Vidíte tu spoločnosť Cisco, čo nie je európska spoločnosť, čo vám známe. Potom ďalšia spoločnosť Shell, Beluga, DSM Bayer. Toto je ďalšie posolstvo, ktoré som vám chcel sprostredkovať, že to, prečo sme sa tu rozhodli, tak sú tu zapojení skutočne relevantní aktéry, a som veľmi rád, že to hovorím práve tomuto výboru v parlamente. Dôležité je nielen pôsob akademickej oblasti, ale aj spolupráca s podnikmi. A teraz tu máme ďalšiu skupinu. Energetika. Ide tu o to, aby sme mali klimaticky neutrálnu Európu, sú tu určité ciele a vytvorili sa kolokačné centra v Karlsruhe, Grenoble, Eindhoven, Leuvene, Barcelone, Krakove a Štokholme. Ja som tu ešte doplnil niečo a síce, že oni sa považujú za európske, európsku spoločnosť SE, čo je veľmi dôležité. Toto je veľmi dôležité, keďže je tu veľa aktérov. Oni sa snažia všetci sa spojiť a vybudovať určitú, určitý právny subjekt. Tu máme viaceré príklady toho, na čom sa bude pracovať. To sú tí partnery, tu vidíte kolokačné centra a vidíte, ako silne do toho zapojený priemysel. Pozrite sa napríklad, tu je tam za Nemecko, alebo spoločnosť Schneider. Sú tu mnohé a silné podniky. Je to dobré geograficky rozdielné po Európe. Toto jednoducho vyplynulo z celej aktivity. Boli tu dobré výsledky v oblasti inovácií a oni sa tuto spojili. Tu sú plány o budúcnosti, čo sa týka Švédska. Tak tu ide o inteligentné elektrické siete. Čo sa týka Polska, oni sa zaberajú technológiou tzv. čistého uhlia. Pravdepodobne Čína je svetovým lídrom tejto oblasti. Veľmi zaujímavý prístup. ICT Labs, to je tiež veľmi dôležité. A uvidíme, čo sa udeje v tejto oblasti. Viac sa snažíme o spojenie existujúcich síl. Nová otvorená inovácia. A dúfajme, že toto povedie k túženému výsledku k tvorbe nových podnikov. Opäť tu vidíte kolokačné centra, ich osobitné cieľy, ciele. To je veľkou časťou tej európskej komunity E ICT, vidíme tu, že tu je Nokia, Thomson, France Telecom a tak ďalej. Budú sledovať agresívnejší postup v inováciách. Bohužiaľ musíme konštatovať, že, že množstvo vecí sa v posledných rokoch deje mimo Európy. Bohužiaľ alebo teda našťastie v posledných rokoch sa vraciame do obrazu. Tu sú inovačné centrá, ako vidíte, silní partnery, napríklad Alcatel vo Francúzsku, Inria, v Nemecku je to SAP Siemens, takže verím, že to bude úspešné. Zaujímavé je, že, že toto KIC zistilo, že, a, a so, e, že aj v iných krajinách združené spoločnosti budú sa snažiť distribuovať to, čo treba dosiahnuť. Pozrime si ešte na detaľnejšie na ten vedomostný trojuholník. Je tu zo pár prvkov, ktoré potrebujú intenzívnu starostlivosť. Jedna z vecí, ktoré robíme v KIC, je snaha o novú formu vzdelávania a nové formy podnikania. To nám chýbalo, je to kľúčové, väčšina univerzít sa, tak, sa domnieva, že je to potrebné. Sú tu dokonca partnery, ktorí dokonca zamýšľajú letné školy e, pre podnikateľskú sféru je to dobré a to isté platí aj pre umoženie jednotlivcom vytvoriť multidisciplinárne týmy. Množstvo spoločností vytvorí takéto týmy podnikateľov. No a potom v tomto trojuholníku tiež vidíte cestu inovátorov smerom na trh. Toto E, obsahuje aj zoznam hlavných indikátorov výkonnosti. Vidíte tu mnoho zastávok pre absolventov, podnikateľov, ale v tomto kontexte samozrejme dôležité je vytvárať nové podniky, nové produkty. Toto, čo tu máme dnes, to sú tie KIC, keď ktorým pripravujeme e, prípravne, prípravnú bázu, ten 203 a 3 signatári podporili. A všet, všetky tieto zložky a, hovoria o tom, že je to dosiahnuté. Možno meškáme, možno je to zlé, Je to zložité a tieto veci väčšinou trvajú viac ako rok, takmer rok. A teraz je to, sú to 3 mesiace. Te, teraz sa dostávame k ďalším e, veciam, ktoré sú veľmi dôležité. V júni spustíme Kix, ktoré budú snáď schopné pod, e, podpísať rámcové dohody, e, ročné granty na viacer rokov a potom to budeme v júni 2010 tento rok rok tohto roku potvrdzovať stretnutím v Barcelone, kde bude prvá možnosť hovoriť o poučeniach z KIC, kým tieto, tento inštitút nebude veľmi dôležitý. Otázka znie, či robíme správnu vec, či môžeme robiť lepšie a čo, ako im môžeme pomôcť, aby pokročili. Ako som povedal, dúfajme, že sa to podpíše v lete. Bude pokračovať konsolidácia, to je náš program z tohto roku. A tiež by som rád spomenul, že o dva týždne približne otvoríme svoju kanceláriu v Budapešti. E, ešte pracujeme na osadenstve koncom roka by to malo byť 35 ľudí a v roku 2011 52 ľudí. Snažíme sa e, dovršiť našu finančnú autonómiu a musím povedať, že je to spoločný podnik komisie spolu s e, IAT. Nie je to jednoduché, ale ak chceme splniť naše prísľuby, ak chceme e, to dosiahnuť, pre nás je dôležitá finančná autonómia. Aký je teda dlhodobý e, e, vývoj za vytvorením prvých týchto spoločenstiev v tomto e, následnom semestri 2010 budú konzultácie o strategickej inovačnej agende. Teraz z, perspek- z perspektívy EIT. Pre nás je to veľmi dôležité, pretože chcem, aby ste všetci pochopili, že ďalšie kolo financovania potenciálnych spoločenstiev plánujeme až na rok 2014. Minulý týždeň som dostal dva návrhy spoločenstiev, ktoré sa chceli rozbehnúť a ako členovia správnej rady môžeme e, adresovať alebo oslovovať e, zaangažovaných, či majú záujem. A máme tu e, teda za plány pre rok 2014. Chceme preklenúť teda tú priepasť medzi tým okamžikom a dneškom. A dobrá vec na tom je, že sa máme čas dovtedy učiť. A to je súčasť tohto experimentu. To sa mi páči. No a rovnako sa snažíme dosiahnuť možnosti, aby sme eh, nestratili tempo v roku 2012 alebo 2013 chceme sa pripraviť na záverečné súťaže v roku 2013. Máme takéto opcie, ale toto sú všetko veci, ktoré len doplňajú to, čo spoločne s týmito spoločenstvami chceme robiť. Ide o financovanie a ďalšie veci. Toto všetko sú veci, ktoré treba riešiť. Budeme mať veľkú konferenciu zúčastnených v roku 2011, eh, pokiaľ ide o SIA v lete 2011 bude prijatá prvá agenda strategická, e, takisto s radou a parlamentom budeme komunikovať. A záverom chcem spomenúť, že s nadáciou EIT máme dobrú spoluprácu a hneď po lete verím, bude teda táto nadácia doplňujúcim nástrojom, ktoré nám zabezpečí financovanie pre tieto vedomostné spoločenstva a EIT určite bude trvať viac rokov, pretože musíme túto nadáciu dobre pripraviť, dať jej dobre prostriedky a keďže je to nezávislá organizácia, bude to trvať. a... I, uh, my little presentation, I guess uh, we're very much in the mode of... Týmto spôsobom máme možnosť učiť sa, čo budeme robiť Dôraz je na a, a smerovanie k tým dopadom a dúf, možno, že koncom dneška budeme mať aj výsledky. Teraz je snáď čas na diskusiu. Ganz herzlichen Dank. Srdečná vďaka. Herzlichen Dank für die vielen Informationen. Jetzt müssen wir uns alle... Ďakujeme za informácie. Teraz sa musíme tak trochu e, poponáhľať. Máme často člen do 5. na diskusiu. Ani o chvíľku viac. Möchte ich auch pünktlich äh, beginnen. Ähm, Vidíme, že náš ďalší host je už prítomný. Desiatí rečníci. Prosím, zostručnite svoje otázky. Jedna, dve minútky. Pana, pani Kavaľo ako prvá. Thank you very much, uh, Ďakujem. Chcem pánu Šurmanovi poďakovať za jeho prezentáciu a poblahoželať a jeho, jem aj celému e, týmu EIT k dobrému spusteniu EIT. Na začiatku to bol zložitý projekt. Uh, I... Teraz ma však teší spôsob, akým veci prebiehajú a hlavne tá odozva, ktorú, ktorú sme dostali od zainteresovaných. Podľa mňa kľúčová otázka pre úspech EIT je to, že dobré univerzity a predstavitelia priemyslu prejavili záujem a reagujú na ten, túto výzvu. Teraz treba skonsolidovať fungovanie týchto vedomostných spoločenstiev, aby sme pripravili SIA, Úloha EIT, misia EIT e, presahuje tento rámec. Musíte byť tiež katalizátorom pre modernizáciu európskych univerzít a katalizátorom pre vzťahy medzi univerzitami a priemyslom. A musíte tiež prispieť k európskemu výskumnému priestoru, alebo ako to často nazývate, k európskemu inovačnému priestoru. A moja otázka. Ako si myslíte, že EIT by mohlo túto úlohu splniť, aby prispel európskemu priestoru inovácií? A vnímate nejakú možnosť realizovať paralelné spoločné e, akcie s Európskou výskumnou radou v tomto príspevku, budov budujúc Európsku, Európsky inovačný priestor. Ďakujem. Ďakujeme. Angelika Niebler. Ďakujem. Chcem sa len poďakovať za vašu účasť a bez toho, že by bola potreba revízie, eh, je úžasné, že ste nás poinformovali. Prvá otázka. Účasť eh, malých a stredných podnikov v, eh, v týchto vedomocných spoločnostiach oni predsa sú tými nositeľmi inovácií, v, akej, v akom rozsahu sú zapojené. Otázka nadácia EIT je to, o, aký je jej e, rozsah činnosti a potom, pokiaľ ide o geografické umiestnenie, je to to, čo nazývame v mnohých krajinách klastrové iniciatívy? Je to to isté, alebo je to niečo iné? Ďakujeme, pán Fan Nistelrooy. Budem hovoriť holandsky, keďže pán šurmanc je môjim krajanom. E, páči sa mi vaše tempo prác. Chcete plniť sľuby a to sa mi páči. A nechcem opakovať to, čo, urobili, to, čo povedali iní, teda táto oblasť e, klíma ICC trvalo udržateľné e, energie, to je úžasné. To treba naozaj vystupovať ako na Eurovízii, aby sme videli, čo všetci ponúkajú. Veľa som o tom čítal. Otázky. Relatívne nemáte veľa prostriedkov a napriek tomu máte toľko entuziasmu a toľko entuziasmu pre, transponujete aj ďalej. Môžete nám povedať, akú angažovanosť finančne vôbec, vôbec realizujete pri tých spoločenstvách. A druhá otázka, poznámka. Ja sám pracujem v regionálnej politike, v regionálnej časti koheznej politiky a myslím si, že pokiaľ ide o geografickú otázku týchto kolokácií, už je to úžasná vec. Treba sa koncentrovať na to, pracovať veľkým rozptýlom, ale našou výhodou je, že tieto vedomosti treba vedieť prenašať aj do iných častí EU, Euro, Európy. To nie vždy fungovalo. Vy, čo robíte, je veľmi e, rozumné. No a ešte jedna poznámka na záver. Kedy získame pohľad na to, čo vy robíte a čo sa robí v e, e, TI a v technologických platformách? Je to oddelené, alebo je to veľká jednotná súčasť, kde všetci spolupracujú. Je to oddelené alebo spojené? Mám tu na mysli čas po roku 2013. Pani Madurel. Gracias, señor presidente. En nombre de mi grupo. Ďakujem, pán predseda. V mene mojej skupiny chcem sa poďakovať za to, že ste prišli sem medzi nás a chcem vám poblahoželať k vašej práci, Chcem vás uistiť, že váš pohľad na vedu a inovácie e, je pre nás celkom pochopiteľný. Pozorne som e, načúvala vašim úvahám. A moja otázka, myslíte si, že inštitút by nebol lepšie umiestnený niekde v rámci komisie, než takto pod zastrešením komisárky pre výskum a inovácie a nie teda, alebo teda v tejto pozícii a nie tam, kde sa nachádza inštitút teraz. A vaše skúsenosti s, s rozbehom EIT a prvých e, súťaží, viete, že my tu intenzívne diskutujeme o zjednodušení postupov, ktoré majú platiť pre 7. rámcový program predtým, než rozbehnete, alebo než ste rozbehli svoje práce, ste premyšľali o tom, ako by sa dali dodatočné byrokratické problémy e, od, e, odstrániť. Máte príslušné opatrenia, ktoré ste prijali a ktoré by pre nás mohli byť podnetné, pokiaľ ide o realizáciu 7. rámcového programu je dobré si totiž vymeniť názory o osvedčených postupoch. A ďalšia, tretia konkrétna otázka. Povedali nám, že jeden z projektov bol zamietnutý s argumentom, že e, sa zúčastňujú verejné inštitúcie. Vy, ste, vy tu píšete, že by tým vznikol, e, vzniklo riziko politického vplyvu e, na činnosť EIT a tým pádom aj ohrozenie nezávislosti zo strany EIT to znie prekvapivo. Je to v priamom rozpore s úlohou EIT. Toto bolo uvedené aj pri poslednom tendri. Bolo povedané, že orgány územnej samozprávy miestnej samozprávy zohrávajú dôležitú úlohu pri definovaní výskumných priorít a inovačných priorít. Mohli by ste mi to ešte raz vysvetliť? Vysvetlenie? Alebo Preverenie? Pán Balco. Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt elnök úr! Ďakujem, pán predseda. Vaša inštitúcia, pán predseda, pracuje v dôležitej oblasti a hovorili ste o trojo, trojuholníku vedomostí. Keď sa pozrieme na správu o stave univerzitného vzdelávania, tak e, sa hovorí vždy aj o tomto trojuholníku. Je tu veľa prejavov o šiest, šiestom rámcovom e, programe. Aj vtedy sa spomínal tento trojuholník. Moja otázka, aké sú konkrétne výsledky, uchopiteľné výsledky, na ktorých by ste mohli ukázať, že ste čosi dosiahli. Nie len všeobecne platné, nič nehovoriace odpovede, ale sú ozaj parametre, ktorými by ste výkon týchto e, inštitúcií dokázali merať. A ďalej potom, momentálne máte 9 kolegov, 9 e, zamestnancov. Ako môžete e, organizovať vôbec činnosť, keď máte 9 pracovníkov? Tretia otázka, predstavenstvo alebo správna rada. Jeho zloženie je veľmi dôležitá otázka. Počuli sme o tom, že predstavenstvo bolo aj politicky ovplyvňované. Súhlasíte s tým, že Maďarsko zastupuje v tomto predstavenstve politik a nie vedec? Ďalšiu otázku má kolegyňa Tykau. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și să... Ďakujem, pán predseda. Tiež chcem poďakovať pánu Šurmansovi za poskytnuté informácie. Mám viacero otázok. Prvá sa týka geografického pokrytia. Ako už boli povedali iní kolegovia, tiež by som chcela vedieť, prečo sa domnievate, že nemáte zastupcov zo všetkých členských krajín v tom či onom inovačnom centre, v tých komunitách vedomostných čo si myslíte, že, by, že boli tie prekážky, bariéry a čo navrhujete na to, aby bolo lepšie geografické pokrytie v budúcnosti? A ďalšia otázka, ktorá sa týka uh, práv duševného vlastníctva. Teší ma, že vaša angažovanosť uh, siaha dokonca až na oblasť súkromného sektoru. A keďže tu je celoeurópske e, geografické pokrytie, riskujeme určitú, určité centra konkurencie schopnosti na úkor e, druhých regiónov. De aceea vă întreb vis-a-vis de proprietatea intelectuală și de modul în care... A preto moja otázka týkajúca sa duševného vlastníctva Ako by sme mohli dosiahnuť lepšie geografické pokrytie na e- úrovni EÚ? A prosím, nezabúdajte aj na ďalšiu problematiku. Prečo nemáte zastúpení ne všetky členské krajiny? Correa de Campos. Pán de Campos. Ďakujem pekne, pán predseda. Iba niekoľko otázok. Už druhýkrát vás počúvam a je to čím ďalej tým príjemnejšie, takže vám chcem zablahoželať. A teraz tá otázka. Spôsob riadenia podnikov. Pán Skurmans, vy ste vložili veľkú dôveru do riadenia. Je to dôležité. Ale pýtam sa, ako je možné, že mnohé inštitúcie s rôznymi agendami sa nemôžu naplno rozvíjať, pretože nemajú dostatočné prostriedky. Pán Mesaroš? Köszönöm, elnök úr. <clears throat> Szeretném én is megköszönni igazgató úr. Ďakujem pekne, pán predseda. Tuto, tu sedím. A ja by som sa vám, pán riaditeľ Šurman, chcel poďakovať za váš príspevok. Ja som mal už príležitosť sa dozvedieť o tom, ako funguje EIT. Som sa informoval a musím povedať, to, čo som sa dozvedel, bolo pozitívne. Ďakujem pekne aj za to. Mal by som dve otázky. Prvú otázku spomínali predrečníci a síce ide tu o ten geografický aspekt. To znamená, akým spôsobom môže mohol by vykonávať váš inštitút efektívnejšie svoju činnosť, čo sa týka krajín e, v strednej a východnej Európe. Ja som pracoval zhruba 30 rokov v oblasti výskumu a vedy a musím povedať, čo sa týka toho znalostného trojuholníka, tak v týchto štátoch je s tým ešte určitý problém. Znamená, že vzťah medzi výskumom, inováciami, tak tento vzťah je zatiaľ slabý a to prepojenie na univerzity a podnikanie to tiež nefunguje. To znamená, že bolo by dobré dosiahnuť istú homogenitu a podľa mňa váš inštitút by tu mohol zohrávať e, dôležitú úlohu. Veľmi som sa potešil, keď som sa dozvedel, že o dva týždne otvoríte svoju centrálu v Budapešti a pevne verím, že toto prispie k dosiahnutiu vašich cieľov. Aký je váš názor na, to, na toto? A ešte jedna otázka. Čo sa týka tých eh, tých centier, znalostných a inovačných spoločenstiev a ich centier a, a čo sa týka e, tej nízkouhlíkovej ekonomiky. Máte plány sa zaoberať aj e, fúzinnými reaktormi? Ďakujem pekne. Chcel by som dať pánovi Šurmancovi to zodpovedať a potom ešte vystúpi zastupca komisie. I don't know. Ďakujem Eliza Buman za e, výbor regionov a chcem sa vás opýtať, či by ste mohli povedať viac o regionálnych inovačných centrách. Ďakujem a potom dostane príležitosť aj komisia. Ono, že pri niektorých otázkach by mohla zareagovať, ale teraz pán Schurmans. V prvom rade sa chcem poďakovať za všetky vynikajúce otázky. Pokúsim sa ich zoskupiť aj kvôli času. Dovolte, aby som začal tou otázkou o Ira. A čo by sme mohli sa naučiť eh, z prístupu IATA? Ja tu naozaj vidím príležitosti a myslím, že by sme s nimi mohli začať v dvoch oblastiach. E, Európska výskumná rada, to je e, vlastne snaha spojiť e, vynikajúcich výskumníkov a dostatok prostriedkov. A myslím, že v konečnom dôsledku sa dajú tieto dve inovácie spojiť, aj keď si myslím, že technológie same o sebe ešte nevedú k inováciám. Napriek tomu si myslím, že by bolo dobre sa zamyslieť aspoň nad niekoľkými prvkami týchto programov. Takže ide skôr o takú uh, inovačnú agendu. No čo sa týka vzdelávania, ja si myslím, že uh, musí byť na rôznych úrovniach. Čo sa týka podnikania, tak v rôznych krajinách e, som uh, videl že meškáme. Musíme však vychádzať z osvedčených postupov e, z rôznych vynikajúcich univerzít a znalostných a inovačných spoločenstiev. Dúfam, že sa nám to podarí aj v kontexte európskeho výskumného priestoru. Na no niečo, čo sa týka skôr budúcnosti. Pani Nibler sa pýtala na financovanie nadácie. Áno, vidím vás. To naozaj nie je zanedbateľné a ak dovolíte, dnes k tomu nebudem veľmi podrobne hovoriť. Máme e, isté predstavy o tom, ako by sa to dalo financovať, ale zatiaľ je to ešte v, takej, e, v takom štádiu úvah ja dúfam, že sa nám to podarí a že to bude mať dostatočný vplyv. Čo sa týka tých klasterov, ja som to už povedala pred pár mesiacmi. Naozaj si myslím, že politika klastrov má dôležitý význam pre Európu. Som o tom úprimne presvedčený. Ale Dovolím si povedať, že politika klastrov má e, potenciálne väčší vplyv, o tom hovoril aj pán Van Nistelrooy, keď naozaj bude možné presadiť e, myšlienku kolokácie alebo sústreďovania. V súčasnosti to vyzerá nasledovne regióny sa e, vágne dohodnú na spolupráci, ale mali by mať jasnú predstavu o tom, ako sa posunú vpred. Musí existovať líderstvo. Klaster v Európe nemôže sa riadiť e, e, zmluvami, ale bez zamerania na konkrétne výsledky. A to naozaj je podľa mňa najdôležitejšie. Takže naozaj zamerať sa na výstupy. Pán Van Nistelrooy sa ma taktiež pýtal na vplyv nášho inštitútu. Máme 309 miliónov eur, ako väčšina z vás vie, a financujeme iba zhruba 25 aktivít a zvyšných, e, zvyšné percenta e, musia byť zafinancované z iných zdrojov, napríklad zo štrukturálnych fondov, e, fondov pre výskum a vývoj, vývoj ale naozaj ten, to úsilie je obrovské. Znalostný trojuholník, e, politické vocovstvo a taktiež e, to, že naši konkurenti nás predbiehajú, E, spôsobujú to, že naozaj sme odhodlaní posunúť sa vpred. No a naozaj to jadro tej zmeny nášho myslenia, to je práve tá myšlienka kolokácie, sústreďovania. Donedávna sme hovorili najskôr o e, znalostiach potom rozširovať znalosti a snáď sa dopracovať k výsledkom. Ale tá kolokácia znamená, že spojíme všetky strany a budú konkrétne e, výstupy a budú merateľné. Je IT, k tomu sa dostanem niekedy neskôr, pretože naozaj to zaslúži samostatnú diskusiu, je to úplne odlišný prístup a myslím, že teraz e, sa to nedá porovnať, ale myslím, že niektoré veci z EIT sa odzrkadľujú aj v JIT a mohli by sa obohacovať, ale e, ten rebríček je úplne odlišný. Dovolte, aby som teraz hovoril o téme, ktorú tu viacerí z vás zopakovali. Ďakujem aj za vašu úprimnosť. Ide o geografické rozširovanie v Európe. To je zaujímavý bod, ale EIT nie, nie je o geografickom rozširovaní. E, to musím povedať jasne. Náš inštitút má dosiahnuť výsledky v troch oblastiach, ktoré ste si vy zvolili. E, klíma, energetické energie a IKT. A znalostné a inovačné spoločenstva sme zvolili iba na základe excelentnosti, na základe už existujúcich partnerstiev, vďaka ktorým sa dopracujeme k cieľu. To bolo to najhlavnejšie kritérium Máme veľmi jednoduchý, transparentný postup. Na základe toho e, sme mali 6 návrhov, o ktorých konečne hovorila správna rada. Pani Madurel o tom e, hovorila o jednej téme, ktorá nebola jedna z tých šiestich. Takže sme zorganizovali um, interviu na tému týchto šiestich tém potom bolo tajné hlasovanie a nejaký predstaviteľ správnej eh, rady nebol eh, prítomný, eh, teda ktorý bol prítomný v tejto fáze, mm, určite nepredstavoval žiaden konflikt záujmov. Takže jednoduchý, transparentný a rýchly postup. A potom môžete skonštatovať, že to možno nie je najlepšie zemepisné rozširovanie, ale je tu niekoľko faktorov. IKT sa zmenia postupom času a pravdepodobne nebudú príspevky z niektorých častí Európy v budúcnosti a ak e, znalostné a inovačné spoločenstva budú fungovať dobre, tak bude vzájomné obohacovanie a odoberanie vzoriek aj pre tie krajiny, ktoré možno že teraz nie sú zapojené alebo tak silne zapojené. Ale chcela by som povedať, že ak sa pozriete na programy, tak Polsko, Maďarsko sú silné krajiny, aj Taliansko, Španielsko. Takže naozaj by sme nemali byť príliš negatívni, pokiaľ ide o geografické rozširovanie. Je. Ale ak sa zhodneme na myšlienke kolokácie alebo sústreďovania, tak potom zemepisné rešorovanie nebude nikdy ideálne. Navzájom sa to vylučuje. Potom nebude, nebudete mať e, zameranie a e, celý postup nášho inštitútu nebude môcť fungovať. A ešte na záver niečo k vodcovstvu Ja myslím, že môžeme hovoriť e, o príklade riaditeľa menšieho podniku, ktorý má e, rôzne oddiely. Bude musieť samozrejme mať e, aj riaditeľov jednotlivých pobočiek. Ale ja myslím, že teraz to nie je najdôležitejšie. Najdôležitejšie teraz je spájanie a aby si všetci privlastnili tú myšlienku vodcovstva. Ale v končnom dôsledku priemysel, zástupcovia priemyslu povedia, že musíme mať projekt, ktorý si všetci naši pracovníci privlastnia. No ale potom budú ešte aj niektoré programy, ku ktorým budeme prispievať Takže treba sa zamerať na konkrétne akcie. A ja myslím, že takéto akcie sú možné. Ja som hovoril so všetkými troma riaditeľmi a myslím, že oni budú schopní urobiť to, čo sa od nich očakáva. A ešte vyčísliteľné údaje. Na to ste sa pýtali vy. Na to by som nerád zabudol. Ako by som to povedal mm, s nejakým eh, slušným spôsobom. My sa v Európe pozeráme na eh, programy eh, cez prízmu vstupov. Je to jednoduchšie. Ale keď sa máme pozrieť na e, výsledky, vytváranie podnikov, tak je to naozaj podstatne, podstatne ťažšie aj v kontakte s OECD. Existujú stovky kritérií. Je to zložité. V súčasnosti sme pripravili jednoduchú prehľadnú tabulku, aby naše znalostné a inovačné spoločenstva mohli merať svoje výstupy. Dnes vám to neodprezentujem, neskôr rád, ale ja si myslím, že mm, tieto spoločenstva majú právo o tom najskôr hovoriť iba s nami. Budú to 4, 5, 6 kľúčových parametrov a budeme to naozaj prísne merať, pretože ich ročné e, príspevky e, od nás budú závisieť od týchto výsledkov. Takže naozaj sa to zamerá na trh. No ale skončím tu a možno, že budú ešte nejaké ďalšie otázky. Ich bedanke mich herzlich. hat darauf Ďakujem pekne, komisia nechce vystúpiť takže sme dodržali stanovený čas. Podobne ako kolega de Campos to povedal, ja sa vám chcem poďakovať. Po každýkrát to nie je len zaujímavé, ale aj potešujúce vás počúvať. Ide o tú dynamiku a to nové na tej myšlienke. A to, čo je zložité na tej otázke, že musíme si to nejako predstaviť, sa na to prispôsobiť. Keď sa rozhodneme spraviť niečo, čo bude viesť tomu, aby Európa sa stala lídrom vo svete, tak to nejde na základe tých kritérií, ktoré sme používali doteraz. To základné kritérium je, že buď najlepší, excelentnosť, dobré výsledky. Samozrejme, je tu určité riziko a ja priznávam, že ja som na začiatku bol jeden z tých, ktorý som bol kritikom EIT, ale čím viac vás počúvam, samozrejme výsledky nepoznáme, to nepozná nikto, som presvedčený, že toto je určitá cesta, ktorá nám môže pomôcť aj pri iných projektoch. Môžeme sa metodicky učiť, preto sa vám chcem poďakovať. A to, čo povedala pani Riera Madurel, chcel by som na to nadviazať. My sa zamýšľame nad tým, čo sa môžeme poučiť aj pre iné programy. A možno, že to je určitý bod, ku ktorému sa môžeme vrátiť. Ďakujem pekne. Bolo to opätovne zaujímavé s vami diskutovať. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, Dámy a páni, kolegyne, kolegovia, chcel by som vás poprosiť, aby ste sa vrátili na vaše miesta. Poprosím, aby ste prestali fotografovať. Medzi nami môžem privítať niekoho, kto k nám nechodí rozhodne každý deň. Som veľmi rád, že riaditeľ IEA, pán Tanaka, prišiel k nám tým pádom tu máme hostia, ktorý, čo sa týka energetiky a energetickej analýzy, patrí medzi skutočne dôležité osobnosti na svete. A všetci, ktorí dávali pozor a sa informovali, vedia, že on už dlhé roky sa zaoberá diskusiam o energetike, ochrane životného prostredia a že zohrával v tejto oblasti veľmi dôležitú úlohu a zohráva aj naďalej. Pán Tanaka, sme veľmi radi, že ste dnes prišli medzi nás. Ja som už povedal, že, že žiaľ ste iba dnes v Bruseli a je nám ľúto, že ste sa dostali na až na konci nášho programu. To nie je vám primerané, ale aj tak radi by sme sa s vami e, porozprávali toto je pre nás príležitosť, ktorú sme chceli rozhodne využiť a preto ďakujem pekne za vašu ponuku, za váš čas. Skutočne sme veľmi zvedaví na to, čo nám poviete. Pre všetky nás zaujíma, zaujímajú údaje z energetického výhľadu na rok 2009. Niekedy je dobré v politike, keď sa trošku počúva, keď si pozrieme fakty, spracujeme a potom príjmeme rozhodnutia. Niekedy je toto riziko, že rozhodujeme príliš rýchlo, preto srdečná vďaka za to, že ste prišli medzi nás. Máte slovo.ルール議長どうもありがとうございます。あの、今日ここに呼んでいただきまして大変、えー、名誉なことだと思っています。Unfortunately, eh, my Japanese bohužiaľ dnes sa eh, netlmočí z japončiny. Snažil, snažil som sa tu naladiť japončinu, ale Japonsko ešte zatiaľ nie je členom EÚ, takže jazyk nie je oficiálnym jazykom. Budem sa tlmočiť ja sám. Takže prosím, majte strpenie s mojou zlou angličtinou. Ďakujem pekne, pán predseda, za vaše pozvanie a príležitosť prihovoriť sa vášmu výboru o týchto témach. Naša agentúra vznikla v 74. aj vďaka mnohým vašim kolegom Japonsku, USA zapojili sa všetky rozvinuté krajiny. V tej dobe je to Fórum pre energetickú bezpečnosť. To znamená, že sa e, snažíme pripraviť na naliehavé situácie, teda mať e, zásobu ropy na 90 dní a využiť tieto zásoby v prípade e, nejakej naliehavej situácii. Sídlime v Paríži, sme sesterská organizácia OECD, ale my naozaj e, sa venujeme energetickej bezpečnosti a, a naliehavým situáciám. A dvakrát v histórii sme použili tieto rezervy, raz v 91., keď Irak e, vtrhol do Kuwaitu a potom, e, keď e, hurikán Katrina udrel no, Nové Mexiko Takže my sme sa snažili vďaka rezervám udržať čo najstabilnejšie ceny. To je naša úloha. Ale táto úloha bola rozšírená v súčasnosti, pretože mm, pre lepšiu energetickú bezpečnosť nie len e, ropa, ale aj plyn sú veľmi dôležité. Mnohé európske krajiny e, majú obavy o bezpečnosť dodávok plynu. V roku 2006 a 2009 bola mimoriadne tuhá zima. Ale nie ide iba o plyn, aj o elektrinu, pretože dodávky elektriny e, pochádzajú aj, teda sú vyrábané aj e, vďaka plynu Takže musíme mať úplnejšiu energetickú bezpečnosť. Taktiež je pravdou, že na lepšiu energetickú bezpečnosť, tak nevyužívať energiu je najlepším riešením. Energetické úspory to sú najlepšie kroky na zvýšenie energetickej bezpečnosti, ale pôsobenie na strane dopytu má obrovský dopad na klimatické zmeny pretože nevyužívanie fosílnych palív znamená aj to, že môžeme znížiť emisie CO2. Takže takýmto spôsobom môžeme výrazne prispieť k úsiliu z, e, bojovať proti klimatickým e, zmenám. Takže naše výhľady e, sa zamerávajú na bezpečnosť, klimatické zmeny a bezpečné, bezpečnosť dodávok pretože sú to vlastne dve strany tej istej mince. Ja sa snažím, budem snažiť teraz povedať, e, čo sme zistili a ktorým smerom by sme sa mali uberať. A najskôr by som asi stručne začal grafom, kde máte dopyt e, od roku 2000 do 2030. Po hospodárskej kríze keď sa z nej dostaneme, tak e, dopyt po energiách sa opäť e, zvýrazní po 2010 a náraz bude 40-percentný až do roku 2030. Ak e, vlády nepríjmú naozaj dobré opatrenia pre napríklad energetickú účinnosť. E, to je e, business as usual scenár. A vidíte na grafe, že to, ten nárast je spôsobený najčastejšie uhlím. Ukážem vám aj niekoľko priesvitiek, prečo tento referenčný scenár nie je udržateľný v hospodárstve. Tu vidíte dopyt po e, rope a nárast v prípade referenčného scénára. E, vidíte e, tmavo zelené, to je ropa z existujúcich ťažobných polí. Tuto výrazne klesá kvôli eh, fyzickej povahe ropných polí. Ale na kompenzáciu tohto úbytku potrebujeme zhruba 43 miliónov eh, barelov denne, čiže zhruba štyr, štvornásobok súčasnej e, kapacity Sávskej Arábie. Takže aby sme boli schopní čeliť e, narastajúcemu dopytu, potrebujeme takéto e, kompenzácie. Takže vidíte, že referenčný scénár mm, ťažko bude schopný zabezpečiť dodávky. Teraz plyn. V prípade plynu je toto isté. Taktiež bude stúpať dopyt, pretože plyn e, nie je tak ne, e, ne, pri plyne sa neuvoľňuje toľko CO2 do vzduchu, ale to isté pri existujúcich ťažobných poliach. Taktiež e, je tu pokles. No a na kompenzáciu tohto pokles, poklesu a na e, zabezpečenie dopytu potrebujeme 2700 BCM To znamená štvornások súčasných e, ruských kapacít. Takže opäť je to, vidíte, veľmi zložité. Preto tvrdíme, že máme dostatok zdrojov podzemským povrchom, ale bez obrovských investícií môžeme mať naozaj veľké problémy v budúcnosti. Z hospodárskeho, bezpečnostného aj klimatického hľadiska. Pozrieme sa na klimatické zmeny. Toto sú emisie CO2 z energetického odvetvia. Takže je to len o trochu menej ako celosvetové, celkové emisie 60 CO2 vo svete e, pochádza z energetického sektora, takže je to naozaj mimoriadne dôležitý sektor v našich snahách na boj proti klimatickým zmenám. Vidíte jasne narast emisí CO2 v referenčnom scénári je väčšina e, z krajín, ktoré nie sú členmi OECD to tmavo-zeleným e, vyznačuje spalovanie uhlia v krajinách, ktoré nie sú členmi e, OECD, e, napríklad Čína. Takže naozaj v našich snahách sa musíme zamerať na uholné elektrárne v Číne. A tu napríklad presadzujeme CCS technológie, čiže zachytávanie a úskl- uskladňovanie uhlíka. Je to akýsi lakmusový test mm, odhodlania e, zodpovedných za vyjednávanie v oblasti klimatických e, zmien. A teraz vidíte návrh našej agentúry na zníženie emisí CO2. Červená čiara to je referenčný scénar, ale aby sme sa dostali bližšie k udržateľnému scenáru, tak sa musíme priblížiť k modelu IPPC, teda obmedziť e, oteplenie na 2 stupne Celzia. Takže ako sa dostať od červenej k zelenej čiare? A prosím som, akých technológií? Dve tretiny zníženia by e, mali byť v krajinách mimo OECD. To ani nesúvisí tak s otázkou e, financovania. Severské e, rozvinuté krajiny by mali platiť časť úsilia na zníženie krajín, ktoré nie sú členmi OECD, ale zníženie sa musí uskutočniť. Toto naozaj je jedinečná príležitosť. Potom technológie vidíte 2030, 67 zníženia má byť dosiahnutých prostredníctvom e, energetickej účinnosti. Takže e, hlavne v, vo veľkých rozvojových krajinách ako Čína. Potom e, obnoviteľné zdroje, biopáliva zhruba 23%, e, jadrová energia 10% a zachytávanie a uskladňovanie uhlíka zhruba 10%. No a my sme potom vy, vypočítali celkové číslo, ale e, chceli sme vedieť, ako majú prispieť jednotlivé krajiny alebo regióny a v roku 2020, nie 2030, ale 2020, najväčší prispievateľ by mala byť Čína. Vidíte e, modrú časť stĺpca. E, to sú ich plánované opatrenia na zníženie. Už predstavujú zhruba jednu gigatónu alebo viac čo predstavuje viac ako štvrtinu potrebného zníženia, ktoré by sa malo uskutočniť e, do 2020. Oni sa nechcú zaviazať k žiadnym konkrétnym číslam, chcú iba e, zlepšiť e, zníženie o 40-42 ale ak vypočítame ich opatrenia podrobne, tak môžu dosiahnuť viac 47-48 podľa nás. Takže e, Čína má ešte istú rezervu. Ale podľa našich výpočtov, ak Čína zavedie opatrenia serióznym spôsobom, tak dosiahne viac. Takže čísla sú dôležité, ale opatrenia sú ešte dôležitejšie aj merania. EU zhruba 0,4-0,5 gigaton e, do roku 2020 v porovnaní s úmyslami EÚ. E, tu je to 20 Ak by sme sa držali našich výpočtov, tak e, by to mohlo byť až 23 v roku 2020 v porovnaní s rokom 1990 Takže tých 20% pre EÚ to je trošku málo, ale tých 30% to by mohla byť dobrá e, úroveň. Teraz e, Spojené štáty americké zhruba 7-8% zníženia a trochu viac ako ich záväzky, ale ak to budú e, interné zníženia, tak potom tá úroveň je celkom dobrá, pretože ak si to porovnáme so súčasným stavom, tak potom to zníženie je naozaj výrazné. Teraz e, vidíte dopady e, scenára 450 na dopyt po energiách. Červená čiara E, predstavuje fosílne paliva, úhlie, ropa, plyn. Tu sa to zvýši, ale bude vyvrcholenie v roku 2020 a potom to poklesne. Na to, aby sa zrealizoval scenár 450, tak e, musí sa uskutočniť e, dosiahnutie bodu zlomu dopytu teda na strane dopytu. A to je silné posolstvo. Potom máme e, paliva s nulovými emisiami, CCS alebo biopaliva. Ale aj keby sme mali veľmi ambiciozný scenár 450, tak 68 primárnych energetických dodávok vždy bude pochádzať z fosilných palív v roku 2030. Takže vždy to bude e, fosíl, e, hospodárstvo fosílnych e, palív. A investície do týchto palív sú ešte stále veľmi vysoké. Teraz e, vidíte červenú čiaru, skutočná e, cena v roku 2008. Ak e, nebudú prijaté nejaké politické opatrenia, tak môže byť cena podstatne vyššia za barel. Ak budeme konať, tak cena by mohla ostať stabilná na tých 90 dolároch na bar- za barel ale ak sa e, pozrieme na možnosť, že by cena za uhlík bola e, vyššia, tak e, by to v roku 2020 mohlo byť 50 dolárov za tonu CO2 a ešte menej v roku 2030. Takže bez ohľadu na scenár 450, tak cena za barel by mala byť v každom prípade oveľa vyššia ako v súčasnosti. Takže e, odkaz je jednoduchý. Éra e, lacnej energie je za nami. Treba prispôsobiť politiky, obchodné modely. Musíme súhlasiť s týmto faktom, pretože inak e, sa scenár 450 neuskutoční. A teraz EÚ e aj s takýmito ambicioznými scénármi potrebuje Európa viac plynu, dokonca celý svet potrebuje viac plynu. Plynová bezpečnosť je naozaj e, dôležitá téma. A vieme, že to, čo môžeme spraviť rýchlo na zvýšenie bezpečnosti, je eh, potrebovať menej plynu. Ale dôležité je aj diverzikovať zdroje a obratiť sa na obnoviteľné zdroje alebo na jadrovú energetiku. To je veľmi dôležité. Po tretie, diverzifikácia zdrojov, teda nebyť závislý iba od Ruska, ale aj e, pozrieť sa na Kaspickú oblasť, e, stredný e, východ, GPL, potom je tu plán plynovodu Nabuko, to je vynikajúci nápad. No a čo je najdôležitejšie, Európa by naozaj mala hovoriť jedným hlasom. To je myšlienka komisie, ktorú podporujeme. Má byť vytvorený vnútorný trh na zvýšenie energetickej bezpečnosti. Takže my sme urobili odporúčania Európskemu spoločenstvu na zvýšenie energetickej bezpečnosti a na intenzívnejšie využívanie obnoviteľných energií. A naozaj radi budeme spolupracovať na túto tému s komisiou a s celou EÚ. Na tomto grafe vidíte koľko e, nových kapacít treba vybudovať na celom svete. To červené je referenčný, je referenčný scenár a potrebujeme znížiť využívania e, uhlia, zvýšiť využitie plynu aj e, vodných elektrární, jadrových elektrární. Ale viete si predstaviť, že to bude zložité. Musíme vybudovať uh, 18 jadrových elektrární každý rok a pritom teraz je, sú to iba 2 až 3 potom 17 tisíc veterných mlynov každý rok napríklad musíme vybudovať 94 koncentrovaných e, solárnych elektrární každý rok, takže vidíte obrovské investície do energetických e, infraštruktúr na to, aby sa zrealizoval scenár 450. Ale tie výnosy, výhody by boli obrovské. Na ľavo vidíte investície a musíme e, investovať 8, vyše 8 triliónov dolárov do roku 2030. Ale úspory sú ešte väčšie. 2,6 triliónov ušetrených dolárov. A keď si zoberiete e, životný cyklus týchto investícií, tak potom tie výhody sú ešte e, väčšie. Takže naozaj najdôležitejšie je zamyslieť sa nad investíciami. Kalkulovali sme, čo sa udialo v Kodani. Očakávali sme, že horší scenár, ale napriek tomu prísľuby krajín, e, tie ich prísľuby vyzerajú nasledovne nie 450, ale 550. Nie nárast o 2 stupne, ale 3. Ale tieto prísľuby, musím povedať, sme priďaleko od našich cieľov. Je to však veľmi dôležitý prvý krok, aby sme zmiernili dopady. Kodenské výsledky preto e, vítame. Technologické e, roadmapy plánujeme, že tieto pre e, rôzne e, nízkouhlíkové technológie, ako sú je CCS, elektri- elektromobily, vietor, cementový sektor a tak ďalej. Ukážem vám, ako to môže vyzerať takáto roadmap. Toto je napríklad roadmap pre elektrické vozidlá, elektromobily okolo roku 2050. Vidíme tu predaj e, e, určitých typov, ktoré vymiznú a náhradia e, ich buď hybridy plug-in, elektrohybridy alebo ďalšie typy. Toto opätovne je veľmi ambiciozný a optimistický náčrt, predpoveď ale to umožňuje scénar 450. Nie je to len náznak budúcnosti, ale nevyhnutnosť realizovať 450. Opätovne sú to potrebné obrovské investície do vývoja, k výskumu. Toto je napríklad cestovná mapa pre e, CCS. 10 či 20 pilotných e, projektov sme požiadali, aby sa prezentovali pred tohtoročnou V8. Pracujeme na tom, ale v roku 2020 budeme potrebovať nielen 20, ale 100 projektov. 2030 to bude potrebných 800, 850 projektov. 3400 projektov v roku 2050 je potrebných na to, aby eh, CCS, ukladanie uhlíka, bolo skutočnou opciou verejná akceptovateľnosť je tu potrebná. Dôležité je to hlavne pre rozvojové krajiny. 65 týchto projektov sa musí realizovať v rozvojových krajinách. Toto je len e, ďalším, ďalšou, ďalšou nákladovou položkou v uholných elektrárniach. Bez, bez úverov a financií to málo ktoré elektrárne môžu e, realizovať ceny e, uhlia e, toto naozaj e, zdôvodňujú. Zaujímavá európska výzva na tejto pries, priesitke ukazuje pan mediteránsky transstredoeurópsky systém. Severná Afrika má obrovský potenciál, ktorý by mohla využívať Európa. 12 11 celkovej výroby elektrickej energie vo svete môže vznikať koncentrovaním solárnej energie okolo roku 2050. Vytváranie tejto siete okolo stredomorskej oblasti je veľmi ambiciózny, ale zaujímavý projekt. Túto myšlienku podporujeme. Nuž, pre Európu existuje množstvo potenciálnych e, využití eh, už účinnej energie a nás veľmi teší, eh, ako na to reaguje komisia a vy v parlamente. Eh, zvýšené náklady na výskum a rozvoj, to je dôležité, zlepšenie bezpečnosti dodávok plynu, diverzifikácia, výrobné elementy, účinnosť. Teší nás, že môžeme so s vami spolupracovať Nuž a v skutočnosti, a to je moja posledná priesvitka, ukazuje sa, ako budú vyzerať emisie CO2 vo vzťahu k hrubému e, domácemu produktu na hlavu. Vidíte to na tomto grafe. Ako možno odčleniť e, ekonomický raz od e, CO, emisí CO2? Ako možno tieto dve odsúvzťažniť. Vieme, že e, sú tu nové elektrifikačné e, metódy, e, čistá výroba elektrickej energie. Takže už sa načatajú zmeny a veríme, že sme už v období historického prechodu na nízkouhlíkovú, teda smerom nízkouhlíkovej spoločnosti. A práve preto preto je tu veľká, veľká, veľká finanč, cenová zraniteľnosť, ceno, cenová e, vratkosť na trhoch a my sa snažíme, a investori sa snažia zistiť, kam smerujeme. Ale táto všeobecná neistota niekedy je aj dobrou vecou. Niečím, čo nám pomáha prepozorovať budúcnosť. Ten prechod je potrebný a myslím si, že Európa je vedúcou oblasťou pre túto, túto činnosť. A ja vám želám veľa úspechov pri vašich úvahách v budúcnosti a dúfam, že no, naša organizácia vám bude dobrým partnerom bude vám ponúkať všetku možnú pomoc pre budúcnosť. Ďakujem, pán predseda, za túto možnosť. Srdečná vďaka, pán Tanaka, za túto prednášku a množstvo informácií. Kolegom by som teraz dal možnosť e, spýtať sa doplňujúce otázky. Pani Del Castillo má prvú otázku. Eh, ďakujem, pán predseda. Srdečne ďakujem za túto možnosť. Chcem sa eh, v každom prípade poďakovať pánu predsedovi Medzinárodnej energetickej agentúry za prítomnosť. Poskytol nám veľmi detailný prehľad, veľmi hutný na informácie o scenári 450 a a vývojových tendenciách do roku 2030. A nasledovná otázka. Vychádzajúc z boja proti klimatickým zmenám a tiež z kodaňského samitu a z ďalších e, zmien, môžeme povedať, že teda v Kodani sa e, nedosiahli očakávané zmeny ide o konkrétne e, záväzné emisné ciele. Sú tu aj dojednanie, dojednania, ktoré sú aj realizovateľné. Jedna z mnohý, jedno z mnohých opatrení, ktoré by sa dalo realizovať, a ktoré by napríklad mohlo posilniť a pacificko-azijské partnerstvo e, spočíva v tom, že sa bude, bude pokračovať e, od, z dola hore demokraticky. Tento prístup bol veľmi užitočný pri redukcii emisí. Japonsko môže o tom hovoriť, minimálne v oblasti priemyslu. Napríklad, teda hlavne e, tie od, od oblasti priemyslu, ktoré produkovali veľa CO2. Ale tento postup nezohľadňujú medzinárodné scenáre u medzinárodných u organizácií, napríklad u OSN a v rôznych, na rôznych samitoch, ktoré sa tu organizujú v Kodani, to vôbec nebolo e, riešené tá možnosť, teda, že, že by sa tu uzatvárali dohody s priemys- odvetami priemyslu, ktoré sú veľmi intenzívne na CO2, ktoré majú veľký podiel na emisiách CO2. To by boli také prierezové dohody so všetkými krajinami, ktoré majú síla takéhoto priemyslu. Mali by sme porovnávateľné čísla, e, benchmarking, transfer technológií. Bolo by to určitou bázou pre uh, takýto postup. Ako uh, o tom zmýšľate? Máme tu veľa možností, ale e, keď nezohradíme tento postup, možnosti sa nám zmenšia pri rozvoji kodaňského postupu. A vzhľadom na mexické stretnutie tohoto roku. Pani Madurel. Gracias, señor presidente. Yo también... Ďakujem, pán predseda. Celkom stručne sa chcem poďakovať pánu Tanakovi za jeho prítomnosť tu vo výbore za jeho vízie, veľmi široký záber, ktorý nám naozaj ukázal e, prehľad o energiách vo svete. A keďže vaša, váš výklad je veľmi vyčerpávajúci a dal nám množstvo nápadov, mnoho podnetov, ale napriek tomu by som vás požiadala o vyjasnenie. Povedali ste, že okrem nevyhnutných veľkých investícií vnímate ako schodný cieľ aj ten, ktorý si EÚ vytýčila pre e, 2020, to 20-percentné zníženie CO2 a tiež 20 zlepšenia ekonomickej, e, energetickej účinnosti. Mne by sa páčilo, keby ste mohli komentovať tento postreh. Pán Udy. Merci, e, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja sa vám chcem poďakovať za všetky informácie, ktoré ste nám poskytli. Mám dve otázky. V EÚ máme rozdelené právomoci medzi členskými krajinami, ktoré eh, môžu rozhodovať o zdrojoch a EÚ je zodpovedná za organizovanie trhu a bezpečnosť. Ja sa pýtam, či podľa vás energetika sa riadi e, zákonmi trhu aká je situácia inde na svete, pretože vidíme, že sú to trhy, kde e, má veľký vplyv aj e, verejná e, sféra. Európska komisia odsudila jedného poskytovateľa za monopol v severe a pritom sa buduje konzorcium na nákup plynu v oblasti Kaspického mora. Ja sa pýtam, či E, pravidlá trhu sa uplatňujú na energetickom, e, v energetickej oblasti. A ešte druhá otázka o jadrovej energii. Tu sa blížime ku konsenzu, pretože je to e, zdroj bez CO2 emisí. Niektorí hovoria o odpade, ale ja hovorím skôr o nejakých vedľajších výrobkoch. A tu sú dve možnosti. Americká, americké riešenie, dlhodobé uskladňovanie a francúzske, ktoré spočíva skôr v myšlienke recyklovania týchto vedľajších e, produktov jadra. Ja sa pýtam, či podľa vás e, by sa nemalo investovať do výskumu v oblasti e, vedľajších výrobkov, aby E, vlastne to recyklovanie mohlo postupom času predstavovať až 100 Danke sehr. Kollegin Hübner. Ďakujem pekne, kolegyňa, kolegyňa Hübner. Ďakujem bardzo e, panu, tutaj jestem, pan Tanace. Ďakujem pekne, tu sedím. Ďakujem pekne, pán Tanaka, za veľmi detailné objasnenie v súvisoch v rámci energetiky. Boli ste vlastne prví, kto na tomto mieste to prezentoval skutočne takto obšírne. Ukazovali ste určitý graf, kde išlo o simulovanie dopytu a spotreby a vy ste popisovali jednotlivé produkčné metódy a ste vraveli, že sú tam rozdielne ceny, rozdielne cenové simulácie, a my vieme, že naši občania môžu reagovať rozličným spôsobom. Môže nastať situácia, že oni nebudú akceptovať tie ceny. Napríklad, čo sa týka ceny za solárnu alebo veternú energiu. Máte aj nejaký nárok tej oblasti, aby sa zosúladila cenová úroveň, lebo to je skutočne dôležité, aby niektorí neplatili napríklad dvakrát viac ako druhý. Alebo potom nastane tá situácia, že by prípadne občania to neakceptovali. Tom druhá vec, vy ste vraveli, že Čína je najväčším producentom CO2. Jediná možná záchrana pre Čínu je podľa vás uplatňovanie metódy CCS. Preto sa vás tom spýtať, Akým spôsobom by ste chceli ponúknuť túto možnosť Číne, ako sa budete snažiť ju presvedčiť, aby využili tieto moderné metódy, lebo samozrejme každý by chcel pracovať s tými doterajšími metódami a ako teda tam zabezpečiť aj nové metódy. Ďakujem pekne. Kolegyňa Karvalio. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne pán Tanaka za veľmi zaujímavú prezentáciu, ktorá je pre nás dôležitá. Mám dve krátke otázky. Jedna sa týka CCS. V tom referenčnom scenári ste vraveli, že najväčšie emisie súvisia s využím uhlia mimo, mimo OECD. Vieme, že uhlie je dôležité pre Čínu, a je to ten scenár 450 a ukazovali ste, aké, aké je potenciál znižovania vo svete, tam to bolo 10%, s čím to súvisí, prečo tá cena nesedí, alebo ešte nezrela tá technológia. Druhá vec sa týka plynu a Európy. Čo sa týka roku 2030, to sme hovorili, potom tu ste ukazovali aj určité čísla za rok 2020, pre na rok 2020 a vravili ste, že plyn bude veľmi dôležitý pre Európu. To znamená, že asi bude dôležitá diverzifikácia. Podľa mňa skvapalnený plyn mal zohrávať veľmi dôležitú úlohu a bolo by dobré e, vybudovať príslušné plynovody, aby sa mohlo toto využívať. mám taký pocit, že vy ste iba identifikovali zdroje LNG a ste to znázorňovali asi iným spôsobom, ako ja by som to chápala. Takže bola by som rada, keby ste mi to vysvetlili. Ďakujem pekne. Pán Tanaka, to boli tie prvé otázky, možno by ste mohli teraz reagovať. Ďakujem pekne za dôležité a zaujímavé otázky. Poprvé, tá otázka, ktorá sa týka sektorálneho prístupu z dola nahor. Čo sa týka kalkulácia, je to v prílohách. Keď sme sa snažili vypočítať ten scenár 450, tak sme zvolili pragmatický prístup – Áno, sú tam určité sektorálne prístupy a dohody, o ktorých som hovoril. Takže pozrieme si najprv tú národnú úroveň, čo môžu štáty vykonať v rámci svojich národných politík a potom tie sektorálne prístupy. Čo sa týchto týka, tak môžeme takto postupovať v cementovom priemysle, v letectve, v oceliarstve, železiarstve alebo v doprave, kde môžeme využiť tie najefektívnejšie modely a môžu sa tam potom uzavrieť dohody, ako je možné znižovať emisie a odpoveď je, že 1 gigatona. Ale napriek týmto všetkým možnostiam musíme ešte znížiť o 1,8 gigatóny do roku 2020. To znamená, že krajiny OECD by mohli byť ako jeden trh a mohli by sa snažiť vytvoriť určité mechanizmy na, na, na maximalizáciu cieľ. A to s tým potom súvisí, že 2020 by potom stali na to na CO2 50 dolárov. Snažíme sa byť čo najpragmatickejší. A jeden veľký mechanizmus Mm, nepomôže vyriešiť, vyrieši ten problém na svete. Dôležité e- efektívne znižovať emisie, ale zatiaľ sa to až tak nepodarilo. To znamená, že je tu o kombináciu viacerých opatrení. My sa snažíme poukázať na to, že kombinácia pragmatických prístupov môže dosiahnuť ten scenár 450. To je náš názor a tá cena roku 2020 je tých 50 dolárov za tonu CO2 a 110 dolárov za tonu CO2 v roku 2030. To znamená, že umožníme zvyšovať emisie do 2020 a potom majú radikálne klesať. Čo sa týka cieľov Európskej únie do roku 2020, je to realizovateľné, ale ako som povedal, uhlík musí mať veľkú, vysokú cenu, buď tých 50 alebo 110 dolárov. Takže dôležité naplniť tie ciele do roku 2020, čo sa týka efektivity a čo sa týka znižovania emisí, emisí. Podľa mňa je to dosiahnutelné. Čo sa týka trhov v Európy, a toto je skutočne zaujímavá téma, naša agentúra si myslí, že dôležité je, aby sme tu mali trhové riešenie pre energetickú bezpečnosť. Toto je najefektívnejší spôsob, ako dosiahnuť najlacnejšie zdroje, ako ich dosiahnuť na trhu a aby sa využívali aj najefektívnejšie. To znamená, že trhový prístup, energetická účinnosť, to je ten správny prístup. Aby Európa bolo, bola fungujúcim trhom, dôležité je, aby Európa mala jednotný trh pre energie. A sú tu už dôkazy, napríklad zo Škandinávie, kde takýmto spôsobom pracujú, majú tam trh pre elektrickú energiu. Čo sa týka Španielska a Portugalska, oni si vytvorili iberijský trh a vidíme, že tento trh opätovne funguje v oblasti elektriny. To sú dôkazy na to, že prípadný spoločný európsky trh, ak sa to podarí dobre prepojiť ak sa dobre prepoja jednotlivé štáty hrančne, ak tam je dostatočná plynová sieť, tiež cezhraničná, a keď sa podarí harmonizovať reguláciu a prípadne, ak tam, budú, ak tam bude jeden regulačný orgán, európsky orgán, tak sa to môže podariť. Tento trhový systém zvýši bezpečnosť a zabezpečia lepšie využívanie obnoviteľných energetických zdrojov. Čo sa týka jadrovej energetiky, my vieme, že predseda komisie Barroso pred týždňom v Paríži povedal veľmi jasne jednu vec a ja som tam bol a, a musím povedať, že to je pravdepodobne historická zmena jadrovej politiky v Európe. Je to teda energia, ktorá neprodukuje CO2 a je to určitá možnosť v rámci týchto riešení. Nie je to jediné riešenie, ale je to dôležitá časť toho riešenia. Áno, mm, je tam ten problém s odpadom, sú tam viaceré spôsoby, či skladovať alebo spracovávať, sú tam krajiny, ktoré využívajú tieto rozdielne systémy otázka odpadu je veľmi zložitá a veľmi dôležitá. Aj pri týchto otázkach odpadu môžem povedať, že budeme budúci deň prezentovať určitú tabulku, ktorá sa bude týkať nákladov na, na e, produkciu energie. Zverejňujeme to budúci týždeň. A tam je uvedené, že cena CO2 mala stať 30 dolárov a tu jasne vidíme, že jadrová energia porovnaní s inými zdrojmi energiami je lacnejšia, to znamená, že je nákladov účin- efektívna. To znamená, že ak sa nejaká krajina rozhodne pre jadrovú energetiku, my to podporujeme, lebo odporúčame to, lebo je to určite časť riešenia ale za predpokladu, že bezpečnosť a nešírenie, že to bude zabezpečené. Vieme, že mnohé rozvojové štáty majú teraz o to záujem. Dôležité je, aby sa uplatňovali prísne podmienky podľa možností na medzinárodnej úrovni. A teraz poďme k tej štvrtej otázke. Tá sa týkala trhov, a či je dôležitá harmonizácia cien. Tu s vami súhlasím, ale dôležité, čo sa týka veternej a solárnej energie, tieto obnoviteľné zdroje si vyžadujú podporu vlád. Bez tejto podpory by sme ich nemohli zaviesť, tak povedať, od začiatku. Musíme tu mať politiku, ktorá bude predpovedelná do budúcnosti bez toho, aby sme vedeli, aké budú tie tarify v budúcnosti, tak súkromný sektor nebude investovať. Takže musíme tu prísť určitými indikáciami toho, že aké budú podmienky budúcnosti. A potom postupne musíme túto podporu odpájať. Aby, a keď tá technológia dozrie, toto je tiež nevinutná podmienka. A potom trh si bude harmonizovať ceny v jednotlivých štátoch. Čo sa týka Číny, ona potrebuje CCS. Určitý podnet pre CCS je samotná cena uhlíka. A na to, aby sa ich týkala e, táto cena uhlíka, tak musia byť zapojení do celého toho systému. Ďalšia vec CCS je, aby to bolo súčasťou toho zeleného rozvoja, to znamená, aby tu boli určité možnosti realizovať CCS. Čo sa týka stimulov, dôležité je ich do určitej miery poskytnúť, aby sa to rozbehlo. Potom to znižovanie o výške 10% súvisí s CCS. Vieme, že aby sa to podarilo implementovať, to trvá roky, preto v roku 2030 sme zvolili taký veľmi mierny prístup, ale aby sa to celé rozvinulo, samozrejme sú tam pilotné projekty, ktoré sa musia rozbehnúť, potom to schvália štáty OECD a potom to môže ísť aj, môže byť poskytnuté rozvojovým štátom, ako napríklad Číne. Takže do roku 2030 nebude rozvinutá komerčná stránka tejto technológie. Nebude to aplikovateľné všade. V roku 2050 si myslíme, že 50 produkcie energie bude pochádzať, obnoviteľný, z obnoviteľných, potom bude súvisieť s CCS alebo z jadrovej energie. Takže do roku 2050 bude táto technológia podstatne dôležitejšia. LNG je tiež dôležitá možnosť pre diverzifikáciu oblasti plynu pre Európu. Zo strednodobého hľadiska vieme, že v súčasnosti ceny klesajú, ceny plynu klesajú a dodávky budú môcť stúpať s rozvinutím nových ložísk, keďže plyn produkuje menej CO2, budeme viac rozvíjať plyn a bude tam určite napätie na trhu. Ale LNG je určitá dôležitá možnosť pre zabezpečenie energetickej bezpečnosti. A vieme, že sú tam sú viaceré štáty v Európe, ktoré začali s toto, ktoré pracujú s tou technológiou a myslím si, že LNG bude dôležitou súčasťou v rámci plynu v Európe. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, pán Tanaka. Chcel by som sa vám srdečne poďakovať. Niekedy sú podujatia alebo politické diskusie. Človek e, e, odtiaľ ide, povie si, že dobre, som tam bol a škoda, že tam neboli aj, aj ďalší. Lebo tie otázky, ktoré sa nás týkajú, ako čo sa týka energetickej bezpečnosti a čo sa týka aj otázky, ako riešiť problémy s klímou, tak tu nestačí iba e, pevne v niečo veriť, alebo mať nejaké dobré plány, alebo nejako snívať, že to, môžeme, že to zvládneme. Dôležité je, aby to bolo podporené pevnými faktami. A ja som veľmi vďačný, že ste trošku prispeli k triezvosti úvah tejto oblasti, že sa nám pomohli, že sme získali určité poznatky. Nie v tom zmysle, že toto bola celá pravda, samozrejme nie, ale môže nám to byť nápomocné. A možno nám to môže pomôcť aj v tom zmysle, aby sme tuto viedli vecné diskusie. Je to zložité, bez hľadu na ktorej strane sedíte, to bude vždy zložité, ale je nutné sa na to pozerať vecne, sa zamýšľať, vykonávať kroky, ktoré sú realizovateľné aj z hľadiska nákladov. Nejde o to, aby sme konali niečo, čo nás upokojilo, aby sme skutočne niečo dosiahli a preto som vám skutočne vďačný, že na viacerých miestach ste tým, ktorí tu boli mm, v tejto sále, ste utvorili určité horizonty je dobré, keď človek sa zúčastní takýchto podujatí, kde sa mu e, otvoria nové horizonty. To ste najlepšie podujatie. Ďakujem pekne za, vás, za vašu účasť a som veľmi rád, že aj napriek pokročilé hodine sme mali možnosť s vami diskutovať. Ďakujem pekne, toto bolo skutočne zaujímavé stretnutie. Thank you very much.